Okay, ladies and gentlemen, we continue our session. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Tak ako sme o tom hovorili, dôjde k malej zmene programu. Pozrieme sa teraz na bod číslo 6. Ide o služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Bez nejakých ďalších omeškaní odovzdám slovo kolegovi Hökmarkovi, ktorý je spravodajcom za náš výbor. Takže Gunár, nech sa ti páči. Mikrofón. Thank you very much. My, my main... Ďakujem pekne. Ja vo svojom stanovisku chcem povedať hlavne to, že musíme rozlišovať štátnu pomoc alebo dotácie, ktoré sprístupňujú jednotlivým občanom služby. A toto musíme odlišovať od dotácií pre operátorov, pre podniky, pretože nám ide o to, aby sme zabezpečili čo možno najlepšie, najlepšiu úroveň služieb pre občanov. A uvedomujeme si, že čím dôležitejšie sú tie služby, tým dôležitejší je prístup k ním, prístup ku kvalitným službám. Takže by sme mali podporovať efektívnosť, znižovanie cien služieb a samozrejme, že tomu za každým bránia monopoly. A čím bude otvorenejší trh pre služby, ktoré spadajú pod definíciu všeobecného záujmu, čím otvorenejší ten trh bude, tým lepšie to bude pre občanov, budú mať lepšiu možnosť výberu. Ale chcem vám pripomenúť, eh, čo sa udialo v oblasti telekomunikácií. V našich krajinách to tradične boli monopóly, nedochádzalo veľmi k rozvoju služieb a nezlepšovali sa ani náklady, ani efektívnosť. No a odkedy sa uvoľnilo toto odvetvie, tak e, podniky naozaj boli veľmi dynamické, jedny z najdynamickejších v celom hospodárstve. Vidíme to ale aj v iných oblastiach. Takže naozaj neexistuje ani jeden jediný argument, proti tomu, aby občan mal možnosť výberu. Takže je potrebná hospodárska súťaž, súťaž v poskytovaní čo možno najlepších služieb. Ale v jednotlivých krajinách máme odlišné tradície, pokiaľ ide o financovanie takýchto služieb. Na mne ide v tomto stanovisku o to, aby sme zabezpečili plné využitie príležitosti, ktoré sa naskytajú v, tomto, v týchto odvetviach. Teda rozvoj týchto odvetví v záujme občanov, každého jednotlivca. O toto mi tam ide a v tomto zmysle sa teším na diskusiu a pozmaňovacie návrhy. To je všetko z mojej strany. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Pani Cavela dostane slovo ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela zagratulovať pánovi Hökmarkovi za naozaj veľmi obsiahlý text. Hlavne pokiaľ ide o návrhy do budúcna, s ktorými tam on prichádza. Rada by som navrhla Také malé doplnenie ide o odsek číslo 3. Ja osobne mám skúsenosti so správou k širokému pásmu. Ja som tedy bola spravodajkyňa. Ja som si prečítala pravidla, ktoré platia pre štátnu pomoc v prípade širokého pásma a mala som pocit, že sú naozaj veľmi komplikované. Takže navrhujem následovné, pokiaľ ide o tú trojku. Navrhujem, aby sme tam doplnili dostupné ceny pre občanov a zjednodušenie pravidiel. Zjednodušenie pravidiel by som tam chcela doplniť. Takže takéto doplňovanie navrhujem k textu pána Hökmarka. Teda, že pravidlá musia byť jednoduché, zrozumiteľné, aby ich mohli všetci dobre uplatňovať. Pán Lambert. No, dnes nás tu nie je veľmi veľa. Mám niekoľko takých všeobecnejších pripomienok, poznámok. Nuž Gunnar, ty si jeden z najliberálnejších v vašej skupine EPP a dnes si to znova preukázal. Ja chcem povedať jednu vec a to, že som rovnakého názoru ako ty v dvoch veciach. Poprvé, že by sa vlády nemali stávať do pozície hospodárskych subjektov, hospodárskych operátorov, teda že by vlády sami vyrábali auta, e, poskytovali komerčné služby a tak ďalej. Časy sú už za nami a tak by to malo aj zostať. No a tá druhá vec, cieľ máme spoločný v tom, že chceme to najlepšie pre občana. Ale v jednej veci mám možno iný názor než ty a to, že presun aktivity z verejného do súkromného sektora, že sám o sebe E, spôsobí lepšiu službu a zniženie cien. Keď sa pozrieme na sektor energie a telekomunikácií, tieto dva ty spomínaš vo svojom krátkom stanovisku, tak si uvedomíme, že hlavne v sektore energetiky my sme podporovali privatizáciu tohto sektora vo väčšine krajín, a to hlavne v tých krajinách, kde sme vtedy boli vo vláde, tak sme to podporovali. A potom sme si uvedomili, že tí, ktorým to najviac prospelo, takáto liberalizácia, že to sú podnikoví zákazníci. Keď sa pozriem na ceny energie, tak koneční spotrebitelia často z toho neprofitovali. Takže privatizácia došlo teda k zmene štátneho monopolu, k jeho prechodu na súkromný oligopol. Väčšinou je to oligopol, nejde väčšinou o naozaj o, voľný trh. Napríklad také Nemecko, dodávky energie, tam, je asi, tam sú asi traja alebo štyria poskytovateľia. V mojej krajine Áno, je ich viac, ale 85-percentný podiel je v rukách jednej jedinej spoločnosti. Sa týka nielen energie, ale aj telekomunikácií, takže nemôžeme predpokladať, že automaticky privatizácia povedie k e, prínosom pre všetkých na trhu. Takže Áno, ty tam uvádzaš v zásade, že keď pôjdeme týmto smerom, tak získame takéto, takéto prínosy. E, ale to podľa mňa nie je nie nevyhnutne. Takže ja by som netvrdil, že musíme ďalej tlačiť týmto smerom, lebo to vytvorí hospodárskú aktivitu a prínosy pre všetkých ľudí. Ja nehovorím, že treba urobiť krok späť, nie. Lepšie by bolo to nejako vynuancovať. No a práve v tomto zmysle predložím aj pozmeňovacie návrhy. Pani Ford. Ďakujem pekne. Áno, znova veľmi rozumné slova z úst nášho spravodajcu. To je výborné, veľmi jasne ste stanovili oblasti, na ktoré sa musíme zamerať. Mne sa páči táto diferenciácia, teda pomoc na podporu občanom, na pomoc občanom a nie podnikom. V telekomunikáciách áno, veľká väčšina ľudí teraz má lepšie služby vďaka liberalizácii, ale stále sú tu ešte občania, ktorí nemajú prístup. Aj u nás, v mojom regióne, východné Anglicko vo všeobecnosti bohaté, ale e, často nemáme e, širokopásmový signál, takže takto to je často aj v iných odvetviach a toto je práve vtedy, kedy musí štát zasiahnuť, lebo to nie je pre podniky atraktívne. A v týchto zložitých časoch naozaj musíme veľa ešte investovať do energetiky aj do telekomunikácií a musíme využiť verejné aj súkromné prostriedky a to rozumnejším spôsobom. A e, často môže, môžu verejné investície pritiahnuť tie e, súkromné. Takže musíme objasniť e, opatr- e, pravidlá a musíme to urobiť rýchlo, pretože čas sa, dostáva, čas sa stáva, že sú tu nejaké projekty, ktoré sú veľmi maličké, a dostanú teda e, v rámci poradenstva informáciu, že by ten projekt mohol ísť e, proti pravidlám štátnej pomoci, tak oni sa rozhodnú ho stiahnuť. A tu by sme mali možno niečo urobiť. Ten postup by sa mal objasniť a to čo možno najskôr, tak aby sa mohlo zabezpečiť náležité financovanie. Pani Riera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela pána Kafina, nášho tieňového spravodajcu, ospravedlniť, ktorý sa nemohol dnešnej schôdze zúčastniť. Rada by som v tejto prvej výmene názorov upozornila na niekoľko otázok, Náš tieňový spravodajca sa chce poďakovať pánovi Hökmarkovi za jeho prácu. Zároveň ale toho názoru, že jeho stanovisko sa možno málo zameriava na podporu malých a stredných podnikov teda, že je skôr zameraná na veľké podniky. O tom by bolo možno dobre podiskutovať a mohli by sme tam možno začleniť nové prvky na podporu malých a stredných podnikov. Napríklad odsek číslo 1, tam sa nehovorí o znížení limitu pre štátne zákazky. Ďalej podporujeme 2, 5, ale by sme tento aspekt ešte viac chceli zdôrazniť. Ďalej nám v texte chýba otázka inovácií. A tieňový spravodajca súhlasí s tým, že Európsky parlament by mal stransparentniť eh, poskytovanie štátnych podpor, aby to bolo celé transparentné, jednoduchšie, lebo toto by zjednodušilo situáciu pre malé a stredné podniky. Toľko teda stručne tri body v mene nášho teňového spravodajcu. Dobre, ďakujem pekne. Neviem, či sa chce vyjadriť komisia. Asi to nie je potrebné. Takže navrhujem. Áno, došlo zmene programu, takže možno nie sú pripravení. No a teraz, aby sme to urýchlili, 1. septembra o 17. predloženie pozmeňovacích návrhov a celé po anglicky. Takto sme sa dohodli. Dobre, tak toto teda spravíme. Pán Hekmar sa chce ešte vyjadriť. Áno, len stručne zareagujem na to, čo tu odznelo. Trošku retoricky. Nebudem to adresovať nikomu konkrétnemu. A je to určené všetkým, možno najmä Filipovi. Keď hovoríme o vytvorení najlepšej možnej situácie pre občanov, že sa to označí nálepkou liberál alebo nejakou inou. Ale myslím, že aj zeleným by malo ísť o to isté. Najlepšia možná situácia pre spotrebiteľov. Alebo keď sa niekedy povie, nuž no bolo to lepšie predtým. Myslím, že eh, anglické Kluby džentlmenov toto často spomínajú, že to bolo lepšie kedysi. Ja osobne väčšinou na takúto poznámku reagujem tým, že no nebolo všetko lepšie predtým, možno vy ste boli predtým lepší. Takže keď si vezmeme množstvo služieb vo všeobecnom ekonomickom záujme tieto sú kľúčové pre našu budúcnosť, ekonomiku budúcnosti. A musíme si vybrať. Chceme rozvoj, chceme pluralitu pri poskytovaní služieb alebo nie. Ak máte pocit, že toto je radikálne, tak to je, myslím, dôvod na obavu, pretože sem tam je potrebné sa dotknúť zeme, je potrebné si uvedomiť, kde sa nachádzame. Európa čelí veľkej kríze a preto si musíme položiť otázku. Je možné, že nerobíme veci najlepším možným spôsobom? Takže by bolo možné dosiahnuť veľmi dynamický rozvoj v určitom odvetvi. V telekomunikáciách k tomu došlo, ja s vami súhlasím. V mnohých krajinách tá privatizácia možno neprebehla najlepším možným spôsobom. Preto som povedal, že je dôležité, aby sme podporovali zákazníka, spotrebiteľa. Ak máte pocit, že toto je radikálne, áno, už končím s touto nepríjemnou časťou. Ja som samozrejme otvorený všetkým pozmeňovacím návrhom. Áno, čo ste povedali o zjednodušovaní. To je na mieste, aby všetko bolo ľahšie, jasnejšie. Čím komplikovanejšie sú pravidla, tým komplikovanejšie je to všetko. Takže tu s vami súhlasím. Pani Cavela hovorila, že rozhodnutia musia byť príjmané rýchlejšie, to je tiež súčasťou toho zjednodušovania, objasňovania pravidel. Keď sa hovorí o raste v Európe, prosím, nehovorte, že toto je radikálne. Keby to bolo radikálne, boli by sme vo veľmi zlej situácii. A týmto končím svoju retorickú fázu. Ja som nepoužil slovo radikálny, hovorí pán Lamberts. Dobre, tým sme vybavili tento bod programu. Termíny poznáte. Ďakujem pekne. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Je to Peťka. Smerom k dokončeniu vnútorného trhu s energiou od roku 2014. Pozvali sme si sem komisiu už sú tu, len ešte nesedia tu hore, takže minútku počkáme a budeme pokračovať. Begrüße ganz herzlich Frau Bernhards, Head of Unit Electricity. Vítam pani Bernards, ktorá je šéfkou eh, oddelenia pre energetiku a vám otázky plynu. Pokiaľ ide o rozvoj vnútorného trhu v oblasti energetiky, tak si asi e, spomeniete, že 4. februára 2011 Európska rada e, konštatovala e, dovršiť tvorbu tohoto trhu do roku 2014. mnoho sa už udialo. Nie len to, čo spôsobila katastrofa v Fukushime, čo rozhodli e, národné štáty, ale aj iné vývojové tendencie, ktoré nás vedú k otázke, či tu naozaj smerujeme k spoločnému trhu, k vnútornému trhu, alebo či v mnohých členských krajinách nemožno pozorovať trend, ktorý ide opačným smerom, že členské krajiny same rozhodujú a tým pádom narúšajú vnútorný trh. Či teda nejdeme presne opačným smerom smerom čoraz silnejším národne determinovaným politikám energetiky. A preto som veľmi vďačný za to, že komisia e, vyjadrila ochotu dnes nás poinformovať o stave veci. Verím, že e, nebude to záver tohto diskusného. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za pozvanie dnes e, vám odprezentovať perspektívu komisie k stavu veci, pokiaľ ide o dovršenie tohoto energetického trhu do roku 2014. Možno zo pár indikátorov, kde sú pre nás hlavné výzvy, kde treba konať. Je to aj možnosť vypočuť si vaše reakcie a návrhy a možno sa môžeme venovať určitým vašim otázkam. Nepochybne dovršenie vnútorného trhu energetiky je kľúčovým cieľom E, e, tejto komisie, rovnako aj Európska rada sa k tomu prihlásila. A dôvod, prečo toto zostáva dôležitým cieľom, nie je len to, a že by sme e, sa venovali ekonomickému rastu, konkurencieschopnosti a plneniam stratégie 2020, ale ide tu aj otázky dodávok v Európe na energetickom trhu, takisto agenda klimatických zmien a obnoviteľné energie. A keď hovoríme o dovršení tohoto vnútorného trhu do roku 2014, tak si treba položiť otázku, o čo nám vlastne ide, čo máme na mysli. Sú tu dve dôležité dimenzie. Prvá z nich, tak to je otváranie trhu, vytváranie hospodárskej súťaže. Druhý element, podľa mňa rovnako dôležitý ako ten prvý, to je otázka integrácie trhu z historického pohľadu energetický trh, e, snáď ešte viac ako telekomunikačný, e, vyrastal na národných e, sieťach. A je to teraz veľká výzva tieto siete integrovať a umožniť Európe rozvinúť plný potenciál spoločného trhu. Vy, pán predseda, ste položili otázku, ako vyzerá situácia a či trend ide správnym smerom alebo nie. Ak máme byť spravodliví, Eh, je to taká zmes, ak sa pozrieme na prv, prvý rozmer, to otváranie trhu, tak tu už bolo predtým spomenuté, že áno, je tu množstvo aktívnych hráčov, ich počet narastá, je to veľmi zjavné. Keď sa pozrieme na situáciu naprieč členskými krajinami, je tu len jeden poskytovateľ na národnom len limitovaný na národný trh, ale vo väčšine krajín vidíme viacerých aktérov, ktorí sú hráčmi na danom trhu. Či však toto vedie e, k dynamickej e, konkurencii pre malý obchod, tak to je zložitejšia otázka, pretože aj, e, aj i títo osamelí producenti musia vychádzať z historických poskytovateľov. Napríklad v Belgicku oblasti výroby je táto sféra v, v rukách len jedného dodávateľa. Takže dynamika, ktorú, ktorú by mohla priniesť hospodárska súťaž, e, odberateľom, či už domácnostiam alebo firmám, zostáva, ten priestor zostáva limitovaný. Pokiaľ ide o integráciu trhu, tak aj tu je zmiešaný pohľad. Ak sa pozrieme na sektor elektrické energie na e, severe a západe Európy, v mnohých krajinách e, Máme eh, systémy, kde dopyt a ponuka sa riešia na základe jednoduchého algoritmu. Takže toto do veľkej miery je konkrétna forma integrácie trhu, ktorá sa neposúva len e, regulátormi, ale aj samotnými predstaviteľmi priemyslu. Je tu však veľa, veľa prekážok. Ak napríklad e, e, chcete zakúpiť e, plyn na externých hraniciach Polska a transportovať ho do, <clears throat> povedzme, Francúzska, musíte od krajiny k Ukrajine objednať transportné kapacity na základe rôznych pravidel. Niekde sa pridelujú kapacity aukčným spôsobom. Na, v iných krajinách sa to rieši systémom poskytovania služieb tomu, kto prvý objednáva. Čiže od krajiny ku krajine sú rozdiely. Lehoty sú rôzne, časy e, špičiek sú v rôznych hodinách. Takže toto všetko veľmi zvyšuje náklady obchodovania. Tu treba naozaj hľadať potenciál, ktorý by mohol priemysel využívať kde pre komisiu možno vidieť e, hlavné oblasti činnosti, kde by sme mohli vyriešiť tieto problémy. Prvá vec, tak to je implementovať tretí balíček. Určite si pamätáte e, tiahle rokovania k smerniciam tretieho balíčka. Lehota transpozície e, týchto smerníc vypršala v marci tohoto roku a až do júna sme však nevideli veľké aktivity v oblasti implementácie. Dúfajme, že to sa teraz zmení. Momentálne je to 8 členských krajín, ktoré avizovali plnú transpozíciu týchto smerníc. Väčšina práce e, prebehla aj v iných členských krajinách, ale stále sa tu ešte do, dolaďuje tento notifikačný systém. Takisto otázka kvality, kde sme my ako komisia poskytovali členským krajinám pomoc a poradenstvo, aby členské krajiny tento zložitý balíček zvládali. To prináša ovocie. Ďalej je tu potom Grécko a Portugalsko, e, plná transpozícia v týchto krajinách. Takisto v súvislosti s balíčkami e, MOU. Je tu však množstvo e, komplikácií. V členských krajinách prebiehajú zložité diskusie k takým e, závažným základným témam, ako je napríklad nezávislosť regulačných e, orgánov. To stále je témou. Ďalej odpojenie jednotlivých sietí a nezávislosť. To je ešte téma. A čo chceme v v tejto veci robiť, aby sme to urýchlili nad rámec poskytovania technickej pomoci členským krajinám. Takisto chceme plne využiť e, naše právomoci e, konania, keď dochádza k porušovaniu, e, roz, rozbiehanie povedzme procesov pri zlyhávaní alebo meškaní v oblasti transpozície. Druhý komponent pri e, tomto balíčku súvisí e, e, s tými predpismi, ktoré sa týkajú unbundlingu s cieľom oddelenie záujmov prepravných od produkčných. Minulosť nám ukázala, ako táto vertikálna integrácia bola vlastne prekážkou pre spoločný trh Tretí balíček toto rieši, vytvára sa tu právny rámec, ale musíme sa tiež postarať, aby sa to v praxi implementovalo. Pre tretí balíček sa vychádza z postupu, kde národní regulátori jeden po druhom majú regulovať, riešiť e, súhru s týmito spoločnými pravidlámi. Očakávame prvé notifikácie v podľa týchto pravidel už v budúcich týždňoch a to využijem ako nástroj, aby e, sa s týmito, pre, aby v krajiny postupovali podľa týchto predpisov. Pokiaľ ide o, o certifikáciu, na jednej strane je tu pozitívny trend, niektoré spoločnosti, ktoré realizovali vertikálnu integráciu, tak, tak teraz za posledné tý, e, týždne e, dobrovoľne realizujú túto integráciu. Napríklad minulý týždeň to bolo v Nemecku. Takže je to trend, ktorý vnímame, takže takisto verejné orgány využívajú možnosť reštrukturalizovať energetické siete. To je, prosím si, pozitívny trend. A takisto je to aj ale protichodný smer, množstvo argumentácie, že v poriadku je to tak, ako je to teraz, že unbundling nám neprináša toľko um, užitku za dané náklady a nič by sa meniť nemalo. My ako o, politici budeme musieť naďalej argumentovať e, v prospech užitku pre spotrebiteľov. Tretí dôležitý bod, ktorý e, e, nám priniesol tretí balíček pre vnútorný trh, tak to je vytvorenie ESI a ENSO, asociácií e, prevádzkovateľov prepravných sietí. To prináša novú dynamiku do regulačnej práce. ESO plne funguje zamestnanci boli dosadení do svojich funkcií. Hm. Okrem implementácie tohto balíčku je tu ďalší dôležitý bod. A to je e, to, čomu my hovoríme dizajn tohoto trhu. Možno si spomínate, že tretí balíček vytvoril nové nástroje tzv. E, sieťové kódy a usmernenie, komplexné mechanizmy spolupráce medzi e, ESA, ENSOS a komisiou. A teraz sa pripravujú sieťové kódy na paneurópskej úrovni. Tento proces dobre začal. V lete ESA vytvorila prvé tieto tri e, rámcové usmernenia všetci zainteresovaní potvrdili, že všetko e, prináša dobré výsledky. Dúfame, že budú viditeľné do roku 2014. Sú tu aj výzvy. Budú, budú sa komitologicky musieť potvrdiť tieto kódy. Členské krajiny chcú mať spoločný systém pre Európu, pretože sú presvedčené o prínose e, a efektívnosti, ktorá sa môže dosiahnuť členské krajiny e, argumentujú tým, že to by mal byť určitý vzor, ktorý by mali prijať potom ostatné krajiny. Čo by v konečnom dôsledku mal byť spoločný systém. Parlament naďalej dovršuje prácu na e, usmernení pre integritu a transparentnosť e, trhu REMET. Ide tu aj o potrebu sekundárnej legislatívy a to je tiež pri, priorita, aby tieto veci čo najskôr boli v plnej účinnosti. Tieto dva body zabezpečujú, že to bude balíček, ktorý, ten, ktorý sa vyjednal tak e, dlhodobo, že sa bude implementovať a že e, z teoretickej časti prejdeme k praxi. A druhá vec treba zabezpečiť, aby sme pre Európu vytvorili európsky, celoeurópsky systém, ktorý sa bude zabezpečovať alebo monitorovať, ako sú trhy organizované. My sa snažíme tieto veľké výzvy dovršenia vnútorného energetického trhu ako komisia realizovať. Všetko bude závisiť od infraštruktúry. Verím, že tu sa už oddelenie diskutovalo. Teším sa na prípadné otázky k tejto e, téme E, do detailu teraz však už nepôjdem. Ak sa pozrieme na túto prácu, bude určite plná víziev, treba, už sa odviedlo množstvo práce, sú tu komplikácie. Je to však realizovateľné, nie je to nerealistické. Mnohé bude zavisieť od toho, aká bude dynamika v priemysle. Budeme sa naďalej sústredovať na tú dynamiku, ktorú vidíme, ktorú sa začína javiť v TSO, ktoré sa emancipujú s cieľom vytvoriť európsky prístup k správe sieti. Otázka znie, či tu bude skôr protichodný prúd zo strany tých, ktorí chcú pripisovať čoraz viac významu k zachovávaniu status quo. Myslím si, že teraz sme v situácii e, v prelomovom období, kde treba naozaj reagovať na to, ako sa bude priemysel e, ako bude reagovať. Mnohé závisí od na, na, na národných inštancií. Ak chceme hovoriť o zabezpečení dodávok, otázka znie, či sa budú na to pozerať členské krajiny z národného pohľadu, či budú dávať prednosť množstvu prí, prípadne e, štátom financovaných úložných kapacít, alebo či sa budú spoliehať na dovoz a e, interkonektory Podobne pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa energetického mixu, či členské krajiny chcú ovplyvniť tento mix. Samozrejme je tu plná kompetencia členských krajín, či to budú robiť izolovanie, alebo sú pripravené zohľadniť dopad takých opatrení na fungovanie trhu. A tu si myslíme, že by sme mali podporovať a uľahčovať výmenu medzi členskými krajinami Začali sme so stretnutím 20. júla, to boli generálni riaditeľi, riaditeľia um, národných inštancií. uh, diskutovalo sa o dopadoch Fukushimi a dopady na vnútorný trh. Je to téma, ktorá bude tiež diskutovaná na neformálnej rade ministrov e, v septembri a tiež konferencia 29. septembra, kde budeme tiež určite hovoriť o tejto téme. Nám ide o to uľahčiť rozpravu a výmeny. Ide o transparentnosť e, toho zmýšľania. Ide aj o dopad, ktoré členské krajiny môžu mať na okolité krajiny, susedské krajiny. Takisto technický pohľad, aké opatrenia ovplyvňujú energetický mix, či budú efektívnejšie, či budú mať ten či onen dopad na vnútorný trh. Toľko pokiaľ ide o úvodnú prezentáciu z mojej strany. Budem zvedavá vypočuť si vaše úvahy, e, prípadné otázky k tejto tematike. Ďakujem. Ďakujeme vám pekne, pani Penharc. že tu aj prvý rečník, a to je pán Svoboda. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za správu. Neviem, či pohár je v tomto prípade poloprázdny alebo poloplný. V každom prípade nie je v ňom dostatok vody, to vám dávam za pravdu. Sám som bol kritický k určitým extrémnym požiadavkám na unbundling. Máme, videli sme množstvo energetických spoločností, ktoré sú veľmi hrdé vlastne na to, že realizovali unbundling alebo že to zamýšľajú a tešia sa liberalizačným krokom. Dávam vám zapravdu, mali by sme Mali by ste v tom mať podporu parlamentu postupovať proti tým krajinám, ktoré nekonajú. To isté sa týka regulátorov. Je nepriateľné, podľa mňa, aby niektoré krajiny e, nemajú nezávislé a samostatné regulačné orgány a nemajú dostatok právomoci, pretože to bráni investíciám a europeizácia takýchto investícií jednoznačne Znamená, že keď podnik vie, že môže v susedskej krajine investovať, alebo naopak, že sú tu veľmi e, zložité ťažkosti a nie je tu objektívne možnosť posudzovať e, jednotlivé e, schvaľovania, že je to ovplyvnené stranickými záujmami, tak sa naozaj sú odradené od investícií. To je ale jedna z podstatných otázok v tom balíčku, že totiž regulátory a národné regulačné inštancie majú mať nezávislosť a majú byť vybavené rovnomerne právomecami. Pokiaľ ide o infraštruktúru, po- povedzte nám prosím viac, prečo je tomu tak. Potrebujeme investičné projekty, a aby sme mali trošku väčšiu odvahu, aby sa v Európe odvážnejšie investovalo, bolo by dôležité, aby sme mali dobudovanie týchto investícií. Práve otázka rozličných e, rozhodnutí jednotlivých krajín, pokiaľ ide jadrovú energiu, energetický mix, na to potrebujeme viac investícií. Stále na to poukazujete vy, pán komisár, náš pán predseda. E, energetické otázky privádzania energie z juhu, zo Sahary. Tu sú dôležité investície do infraštruktúr, to je určitý integračný element. Nástroj na vytvorenie spoločného trhu aj v súvislosti s uh, ukladaním za, uh, zás, do zásobníkov. Určité cezhraničné formy spolupráce pretože nie všade majú krajiny teda úložnú kapacitu, ktorá by sa dala využiť. Myslím si, že práve e, pri oblasti infraštruktúry ste už predložili návrhy a tu je dôležité, aby už od začiatku infraštruktúra bola európska, aby táto spolupráca, vytváranie úložných e, kapacít, prechod e, smerom k alternatívam, trvalé formy energie, že to všetko sa prepojí a myslím si, že toto je dôležitý, mohol by to byť dôležitý e, vklad. Takže záverom podpora úsilia komisie pri napomínaní krajín, ktoré si neplnia povinnosti, mali by prijímať potrebné kroky, hlavne pokiaľ ide e, o regulátorov. A po druhé tiež infraštruktúra by sa nemala zabúdať, je to určitý integračný element – E, pre vytváranie spoločného európskeho trhu. Ďakujem. Ja, vielen Dank. E, kolega Glante, e, doplňujúc, tak aby som neopakoval to, čo povedal už kolega Svoboda, myslím si, že ten vývoj sa stal tak komplexným medzičasom na tom trhu energetickom, že ten váš optimizmus je naozaj chválihodný, ale naozaj spôsobuje bolesti brucha veriť niečomu takémuto. Eh, chcel by som vypichnúť situáciu z mojej krajiny. Eh, po Fukushime eh, zvažovala vláda výstup z, energie, z energie jadrovej a došlo k naozaj veľmi napínavému zaujímavému vývoju a 20% z iných zdrojov sa chce získavať energie, ale nestíha tá infraštruktúra. A keď tam nedostaneme tú infraštruktúru, keď nebudeme schopní medzičasom aspoň ukladať, tak napríklad konkrétne projekt Brandenburska pri Vatepale máme projekt, ktorý chcel skúmať e, ukladanie CO2. Nebolo ešte pri realizácii, ale každopádne chcel realizovať e, výskum. Avšak vypukli protesty verejnosti proti tomuto projektu a ani vláda bohužiaľ e, nepomohla, ani teda legislatívne. Každá teda spolková krajina môže rozhodnúť o tom, či chce robiť takéto skladovanie alebo nie. A ja si dovolím prognozu, že CO2 ukladanie sa neuskutoční, že to je už niečo, čo je mimo kontextu Otázka, ako to budeme robiť na úrovni EÚ, o tom sa musíme baviť. A keď počujem, že chceme robiť projekty nadnárodné a cezhraničné, tak myslím si, že to bude vyžadovať veľa e, presvedčenia. Chcem len povedať, že existuje viacero veľmi komplexných prípadov a tie e, dôsledky sú až úplne na tie jednotlivé miesta sa teda budú sa prejavovať až tam tieto dôsledky. Napríklad e, tým, že nejaký veľký e, koncert nedokáže už spracovať e, uhlie, tak zabrane mu to v ďalšom, v ďalšej výrobe energie. Je takýmto spôsobom zaviazaný a to spôsobuje naozaj vážne problémy a sú s tým spojené ďalšie diskusie, čiže je na nás všetkých sa tým ďalej zaoberať. Je to veľmi komplexný postup. Nemôžeme povedať, že energetický mix je otázka členskej krajiny a dá sa rýchle meniť tie dôsledky plynú na všetky ostatné členské štáty a musíme intenzívne uvažovať na tom, či sa dopracujeme vôbec kedykoľvek k takémuto spoločnému európskemu energetickému mm, mixu. Sú tu rôzne e, predstavy. Hovorí sa o tom, že v rámci krízy sa Európa rozpadne, na druhej strane zaznievajú federalistické hlasy, takže je tu veľa možných scenárov. Ďakujem. Kolega Ody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za aktuálne informácie v tejto veci. Hovorili ste veľa o oddelení dodávky a prepravy, alebo dodávok a prepravy, ale nehovorili ste veľa o infraštruktúre. A určite viete, že e, poslanci tejto snemovni e, majú obavy ohľadom toho, odkiaľ budú pochádzať investície do infraštruktúry. Mali sme oddelenie výroby a dodávok v rámci tých historických monopolov alebo prevádzkovateľov, ktorí pristúpili k zmene svojej štruktúry, ale myslím si, že nevieme celkom presne, kto má na starosti infraštruktúru a kto rozhoduje o investíciách. Možno si to vyžaduje istú odvahu a mali by sme vybudovať európsku verejnú infraštruktúru a sieť infraštruktúrnu pre elektrickú energiu a pre zemný plyn v Európe. Čo by sa stalo napríklad, keby Gazprom, a to všetko je na úrovni súkromného sektora, keby nakúpil Gazprom e, veľkú časť prepravnej siete, sú tí, ktorí vravia, že by nebol problém, pretože máme regulačné úrady, ale nemyslím si, že je tá situácia až tak jednoduchá tak čierno-biela. Akú teda víziu máme, aké záruky majú aj občania, že kdekoľvek sa nachádzajú, majú umožnený rovnaký prístup a rovnakú kvalitu služby v Európe. Existujú plány nakupovať vo veľkom zemný plyn z oblasti Kaspického mora a takisto z iných oblastí, ale čo vlastne konkrétne robí komisia? Aký pokrok zaznamenala, pokiaľ ide o takéto hromadné nakupovanie plynu? Pani Rira Madurel. Ďakujem pekne. Chcem e, sa poďakovať e, za tieto objasnenia e, predstaviteľke komisie. To, čo povedali predrečníci, by som chcela aj potvrdiť v mnohých ohľadoch a takisto by som chcela využiť prítomnosť komisia. Chcela by som sa viac venovať otázke infraštruktúry, pretože je to veľmi dôležité z pohľadu završenia vnútorného trhu, pretože nebude možné završiť vnútorný trh, ak tieto rozdrobené eh, trhy nebudeme schopní dať eh, dohromady. Čiže tieto prekážky budeme musieť nejakým spôsobom prekonať. E, isté regióny európske sú ešte stále izolované a bez toho, aby sme prekonali tieto neprechodné miesta, e, nebude možné dosiahnuť e, vnútorný trh. Niektoré štáty nedosiahli parametre, ktoré boli požadované ešte v roku 1992. A ja chcem pripomenúť, že tento cieľ 10% už mal byť dávno dosiahnutý a mali by sme sa na tento cieľ pozerať s rovnakou dôležitosťou ako na ostatné ciele, ako napríklad aj e, stratégia EU 2020. A už predtým som povedala niečo, čo by som teraz rada opäť pripomenula, a síce, že infraštruktúry v európskom záujme by nemali závisieť len od jednotlivých členských štátov, alebo nemali by sa odvíjať len od čisto obchodných záujmov, Domnievame sa, že tu už existujú isté prvé postupy, prvé snahy, ale eh, po tom prvom kole, po tom, po tom junovom kole eh, musíme konštatovať, že tu chýba európska vízia. Možno by ten demokratický postup mala komisia doplniť o hierarchický postup. Pani Cavela. E, ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Ďakujem za vysvetlenia komisie. Chcela by som položiť dve otázky. Hovorili ste o tom, E, že pravdepodobne príde k zriadeniu z toho hubu, takého centra, kde príde e, prostredníctvom ktorého bude zo Strednej Ázie k nám plynúť zemný plyn, a prúdiť zemný plyn. A my vieme, e, že Bočas, čo je turecká spoločnosť, ktorá dodáva zemný plyn, <coughs> nedovolí hladký hladké prúdenie plynu a že chce nejakým spôsobom ovplyvňovať a tlačiť aj na cenu prepravovaného produktu. Čiže nič nám nebude platné takéto spoločné nákupné centrum v prípade, e, že e, bude nevyhnutnosť odvádzať poplatky na Bočas, na túto tureckú prepravnú spoločnosť. Bočas, ako som už povedala, to je energetická spoločnosť, ktorá hospodaruje energetický trh Turecka a tam sú dodatočné poplatky, ktoré, teda pre tie subjekty, ktoré chcú dovážať z tých zmenovaných oblastí energetické produkty. To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka bezpečnosti. Spomenuli ste, že členské štáty sa úsilujú o to, aby bola zabezpečená bezpečnosť dodávok energií. Tu by sme mali využívať iné zdroje. Aké iné zdroje máte konkrétne na mysli? Máte na mysle aj nejaké zásoby plynu, ktoré sa nachádzajú na severe Európy a na juhu Európy? Ďakujem. Paul Rybich. Ďakujem, pán predseda. Po tom, čo som absolvoval dovolenku na Cypre, presne som tam veľmi pozorne sledoval aj vývoj na energickom trhu a pokiaľ ide o vnútorný trh s energiami, tak tu je, tu vzniká otázka, či Cezhraničná spolupráca je zmysluplná, čo v prípade ostrovov e, je nevyhnutné si zodpovedať túto otázku a skutočne tu e, vzniká otázka, že došlo teda k vyradeniu veľkej jadrovej elektrárne na základe teda v dôsledku tohto výbuchu a došlo to aj k mnohým škodám a v dôsledku tohoto bol prijatý predpis, kedy od 11. do 4. musia byť e, všetky e, tieto reaktory zavreté na Cypre a je nevyhnutné nejakým spôsobom nahradiť výpadok v takýchto dodávkach. Uvažovala komisia napríklad v takomto kontexte nad využitím nejakých alternatívnych zdrojov energie. Napríklad Solartech v súčasnosti je vnímaný s veľkým otáznikom na severe Afriky. Je možné napríklad v rámci Cypru alebo niekde v Európskej únii realizovať projekt typu Solartech. Vzniká tu potreba chladenia a fotovoltaika funguje najlepšie a najúčinnejšie v časoch najväčšieho svetelného zisku. Solárne panely sú veľmi dostupné cenovo, takže tu vzniká otázka, či predovšetkým pre takéto ostrovné štáty ako Malta a teraz konkrétne v rámci mojej otázky Cyprus, či by nebolo zmysluplné ich zahrnúť do iniciatívy komisie. Ďakujem. Kolegyňa Armenelan Císlik. Hovoríme o prechodu z nacionálnych energetických politik. Ďakujem pekne. Diskutujeme o otázke toho, ako zapracovať eh, národné eh, energetické politiky do európskej energetickej politiky. Nie je to len politická otázka, ale súvisí aj s ďalšou záležitosťou a síce otázka technických požiadaviek alebo otázka splnenia nejakých fyzikálnych eh, zákonov. Nie je, to, je to teda otázka aj sociopolitická. Tie voľby, ktoré príjmajú jednotlivé krajiny, tie sú veľmi dôležité. Je veľmi dôležité uvedomiť si, čo robia na národnej úrovni jednotlivé krajiny. V prípade, že sa jedna krajina rozhodne implementovať výrazné zmeny v rámci svojej politiky, tak to potom má následne veľký vplyv na energetický trh. A teda vplýva to aj na, bezprostredne na všetky susediace krajiny. V prvom rade mám na mysli Nemecko, ale vzniká tu aj všeobecná otázka, ktorá je často spomínaná, lebo myslím si, že v rámci týchto diskusí by sme mali pristúpiť k istému hodnoteniu, do akej miery môžu v rámci rozhodovania postúpiť niektoré krajiny, kde môžeme vlastne nastaviť tie hranice, pokiaľ ide o suverenitu, pokiaľ ide o subsidiaritu. Sme si vedomi toho, že máme výrazné problémy v Európe, pretože je ťažké vytvoriť takéto plány v rámci Európy. Musíme nájsť eh, vhodné oblasti na ich vytvorenie. Takisto musíme zohľadniť všetky tie obavy, ktoré boli spomenuté eh, verejnosťou. Nedostatok infraštruktúry samozrejme sa prejavuje eh, nedostatku energetických produktov. Toto môže mať negatívny dopad na občanov, ten nielen pozitívny. A preto by sme mali byť veľmi obozretní. Chcela by som položiť následovnú otázku. Kde podľa vás sa nachádzajú hranice suverenity jednotlivých krajín? Aký typ príspevku by mali jednotlivé krajiny odviesť, pokiaľ ide o stabilizáciu vnútorného trhu? Boli všetky tieto prvky dostatočne objasnené, alebo mali by sme ich vnímať na novo? Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr sa musím ospravedlniť, že som prišla neskoro a že som nemohla sledovať tie vysvetlenia od začiatku, preto ak ste už niektoré veci vysvetlili, tak potom možno budeme to môcť robiť bilaterálne, nechcem kolegyňu nudiť, ale mám jednu ešte principiálnu otázku. Keď sme schválili tretí balík vnútorného trhu, tak tam bolo stanovanie cieľa, tak ako v prípade prvého a druhého balíka, že završíme trh vnútorný s energiami. Keď sa teraz pozriem na situáciu v jednotlivých členských štátoch, chcem to, na to, to zdôrazniť, že sme na mile vzdialení od tohto cieľu. Máme veľa členských štátov, kde ešte stále eh, hrajú prím národné monopoly. Sú členské štáty, kde od schválenia sa neudialo úplne nič. Čiže na záver vášho vystúpenia som počula, že sa niečo dialo legislatívne, ale pokiaľ ide o politické e, tú rovinu alebo nejakú mm, rovinu vlastnenia alebo vlastníctva, tak tam sa nič neudialo. A aj tu musíme v tejto súvislosti viesť otvorenú a úprimnú debatu na výbore. výbore. Unbundling e, to bolo chválené ako veľké instrumentárium, ako dobré instrumentárium, ktoré má zabezpečiť završenie jednotného trhu s energiou a myslím si, že môžeme konštatovať, že tento nástroj ne, ne, neviedol k takémuto želenému cieľu, teda ten unbundling. Keby ste to mohli nejakým spôsobom okomentovať z pohľadu komisie, tak by som bola vďačná. Ďakujem, Kurt Tomes. E, ďakujem, e, pán predseda. Zdravím kolegov po príjemnej a relaxujúcej letnej pauze. Ja by som bol menej kritický, pokiaľ ide o to, čo sme dosiahli za posledné roky. Som v tomto parlamente od roku 1998 a je jasné, že druhý a tretí e, balík je predovšetkým o kultúrnej zmene, pretože predtým to išlo, išlo o energetiku a elektrická energia sa týkala národných monopolov A my sme tu z parlamentu, z parlamentu sa snažili europeizovať e, celý ten trh s elektrickou energiou a so zemným plynom. E, videli sme, že v niektorých krajinách je ťažké to dosiahnuť. To mňa neprekvapuje, ale myslím si, že by sme si mali všimnúť aj pozitívne momenty. Jeden z tých pozitívnych momentov, aspoň z môjho pohľadu, Niektorí z tých expertov nemeckých, s ktorými som e, diskutoval o týchto veciach, mi povedali, že nemecké vyraďovanie jadra by bolo veľmi ťažko presaditeľné politicky bez e, oddelenia vlastníctva. Pretože bez oddelenia vlastníctva tie isté spoločnosti, e, ktoré prevádzkujú tie jadrové elektrárne, mali monopol na informácie ohľadom toho, ako dobrá, respektíve zlá by bola situácia v sieti a fakt, že sme pristúpili k oddeleniu, k tomu unbundlingu a že máme nezávislý regulačný orgán, vyplynul, ale vyústil do faktu, že nemecký regulačný orgán a nemeckí prevádzkovateľia siete mohli konštatovať, že máme isté napätia v rámci našej siete, ale sme schopní ich zvládať. A niektorí vravia, že tá skutočnosť, že sme pristúpili k unbundlingu, že tým sme vlastne poskytli len politickú slobodu pre vlády, aby realizovali takúto zmenu. Čiže čo sme pri najmenšom dosiahli, je vyššia transparentnosť. Tým, že sme zabezpečili viacej, viacej a viac nezávislých aktérov, subjektov. Jedna myšlienka, ktorú spomenul pán Ody, a síce ako nadnárodné, ako nadnárodní sú vlastne e, tí prevádzkovateľia sieti Vaša predstava o viac e, teda o spoločnej a viac európskej integrácii sieti, to je dobrá myšlienka. A opäť nevidíme to príliš pesimisticky. Pozrime sa na krajiny Beneluxu a teda na krajiny na, na trh Nemecka. Máme Tenet, prevádzkovateľ, ktorý začína v Holandsku, ide cez Severné more až po Rakúsko. Čiže vlastne máme takéhoto prevádzkovateľa, ktorý to takto zastrešuje, pokiaľ ide o zemný plyn, tak Gazuni e, je veľmi aktívne v Nemecku. Čiže vymanili sme sa z toho čisto národného rámca. Ale tak ako povedal pán Ody, mali by sme uvažovať o tom, ako by sme eventuálne dokázali napomôcť tomu, aby sme urýchlili takýto prvok nadnárodný. Niekedy to bude formou verejnou, niekedy to bude formou súkromnou. Ja mám dve otázky na komisiu, na pani Bernard. Prvá otázka v prípade, že chceme regionálnu integráciu ako krok smerom k európskej integrácii, tak potom musíme zabezpečiť, aby národní regulátory, regulačné orgány už spolupracovali. Jedna z otázok, na ktorú nemám ešte dostatočnú odpoveď zo strany komisie, je, čo vlastne robí komisia na to, aby zabezpečila, že nemecký regulačný orgán, francúzsky, luxemburský, Benelux že všetci tieto regulačné orgány, či už je to len v rámci severozápadnej Európy, alebo aj tí ostatní, ktorí sú v strednej a východnej Európe, v strednej a východnej Európy, ktorí musia odrážať istú realitu trhovú, ako posilníme túto spoluprácu. Pretože ak ten rozhodca nemá povahu nadnárodnú, tak ako budú vlastne potom fungovať na, cezhranične títo ostatní? Čo robíte teda v tomto ohľade? Posledná komisia bola veľmi aktívna pri presadzovaní posilnenej hospodárskej súťaže v rámci celého vnútorného trhu. A v tomto ohľade spravila isté kroky. Bola to aj táto analýza prípadová. Ja mám istý subjektívny dojem, možno subjektívny, že je tu menšia ochota, menší entuziasmus zo strany komisie naozaj monitorovať e, trhy veľkoobchodné, že či dobre fungujú a ak nefungujú dobre, tak aj konať potom. Treba si uvedomiť, že pokiaľ ide o konkurenceschopnosť tohto odvetvia, dobre fungovanie toho veľkoobchodu, tých veľkých prevádzkovateľov je nevyhnutným predpokladom. teda robí v tomto ohľade komisia. Ja mám dojem, že tu sa núkajú isté ľahké zisky, jednoduché zisky v prípade, že by komisia dokázala pristúpiť na väčší politický záväzok. Ďakujem pekne. Danke. Ďakujeme, pani Figuredo. gáve. Ďakujem pekne. No už aj ja by som rada položila dve otázky ktoré ma znepokojujú v súvislosti s dovršením, respektíve rozšírením spoločného trhu napríklad e, odlišnosti medzi tými členskými štátmi. Nielen pokiaľ ide o prevádzkovateľov, ale aj pokiaľ ide o infraštruktúry. A aj finančná situácia v nich je veľmi odlišná. No a z toho vystáva otázka, ako by sme mohli dospieť do takej situácie, kde by v krajinách, ktoré majú hospodárske problémy, mohla byť ďalej rozvíjana infraštruktúra. Ako dosiahnuť situáciu, kde by sa tieto krajiny ich infraštruktúry mohli ďalej rozvíjať, modernizovať, aby sme sa takto postarali o náležité dodávky energie, teda ide o elektrínu, plyn a tak ďalej. A potom ešte otázka týkajúca sa cien. Cien, ktoré musia platiť koneční odberatelia malé a stredné podniky a naši občania. Nárast cien energie, napríklad aj v súvislosti s vyššími daňami a súčasné znižovanie miest v určitých prípadoch a rastúca nezamestnanosť a chudoba. Toto všetko spôsobuje tzv. energetickú chudobu. Takže v tejto súvislosti by ma zaujímalo, aké opatrenia sa príjmajú, aby sme túto situáciu nejakým spôsobom riešili. Alebo skrátka musíme počítať s tým, že tie nerovnosti budú naďalej narastať, aj pokiaľ ide o stupeň rozvinutosti energii, pokiaľ ide o dodávky energie a prístup k nej. Ďakujem, ďakujem pani Grostet. Ďakujem pekne. Ja by som sa rada vrátila k niečomu, čo už predrečníci spomenuli viackrát. Ide mi o infraštruktúru, teda potrebné financovanie pre tieto infraštruktúry, pretože tieto sú spojené s vysokými nákladmi, ktoré sa ktoré do veľkej miery znáša trh. Ja som v správe Soza Wagner prišla s určitými návrhmi, išlo teda o energetické infraštruktúry a my sme tam navrhli využitie viacerých finančných nástrojov, vrátane inovatívnych, európske fondy, využitie napríklad aj rizikového kapitálu. No a mňa by zaujímalo, do akého štádia ste dospeli vy v komisii aby sa dosiahli v prípade týchto návrhov konkrétne pokroky. Sú tu projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré sú veľmi podstatné, dôležité, ale možno nie sú výnosné. V takomto prípade musia spolupracovať úrady a firmy formou napríklad súkromno-verejných partnerstiev Čiže ako toto zabezpečíte financovanie takýchto infraštruktúr? Pani Kolárska-Bobinská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rubich bol na Cypre. Ja som bola v Polsku, v malej dedinke a tiež som si tam niečo všimla, niečo, čo je podľa mňa predmetné z hľadiska infraštruktúry. Došlo k výpadku energie za každým, keď pršalo. Ja som mala pocit, že je to návrat 30 e, rokov späť. Za komunizmu vždy, keď pršalo, tak boli prerušené dodávky energie. Takže je potrebné vnímať infraštruktúru z hľadiska nových investícií, nové cesty a tak ďalej, ale ak chceme skutočný spoločný trh, vnútorný trh, potrebujeme modernizovať infraštruktúru v jednotlivých krajinách. Keď spadne strom alebo fúka silný vietor, takto skrátka nemôžeme výpadky v súčasnosti ospravedlňovať. Takže ja sa vás chcem spýtať, čo plánujete, zamýšľate alebo prípadne už robíte, nielen na rozširovanie infraštruktúry, ale aj na modernizáciu existujúcich sietí. Ďalej by som chcela podporiť tých kolegov, ktorí hovorili o vlastníctve. Keď sa hovorí o zabezpečení dodávok energie, tak si musíme uvedomiť, že nevieme, kto sú vlastníci mnohých podnikov a toto je veľmi kľúčové. Pán Ody to spomínal, ale kladieme si, kto napríklad nakupuje licencie e, na bridlicový plyn v Polsku. Nevieme, kto sú tí vlastníci. A to neplatí len pre Polsku, ale aj iné krajiny. Takže uh, môže sa na to komisia pozrieť, urobiť nejakú štúdiu, pracovať nejakú metodiku, aby sme vedeli, kto sú vlastníci, pokiaľ ide o takéto investície v oblasti energie. Ďakujem pekne. Ak dovolíte dve či tri otázky z mojej strany, ako vníma komisia kapacitné trhy ako je to v súvislosti s vnútorným trhom. Potom ďalšia vec, obnoviteľné zdroje energie, a tieto a skrátka ich podiel, ktoré, alebo podiel takéto energie, ktorá končí mimo spoločného trhu, ako, ako, ako sa tomuto chcete postaviť. A ešte na záver, porušovanie zmluvy alebo vplývanie štátov na cenotvorbu v prípade elektriny. Ako sa k tomuto chcete z dlhodobého hľadiska postaviť? Ja mám pocit, že momentálne je to relatívne zdráhavé. Nož, pani Bernard, dostali ste asi 120 alebo možno až 200 otázok. Pokúste sa, prosím, poskytnite aspoň zo pár odpovedí, ak je to vo vašich silách. Naozaj sme vás zaplavili množstvom otázok. Nech sa páči, ďakujem pekne za všetko, čo ste povedali. Ja sa teším, že máte taký veľký záujem o tieto otázky. Teším sa vašej podpore. No, často sú to pre nás aj veľké výzvy. Začala by som infraštruktúrou ja som to omylom vynechala z mojej prezentácie, respektíve omylom chybne. Ja som si myslela, že informácie, ktoré o tejto téme máte, že sú detaľnejšie ako v prípade tých ostatných tém. Áno, rozvoj infraštruktúry, modernizácia a vytváranie nových prepojov, prepojení, modernizácia hlavne v oblasti elektrickej energie, smart grids, e, toto samozrejme je kľúčovým komponentom e, dovršenia spoločného trhu. Keď nebudeme mať prepojenie fyzické jednotlivých e, sietí, tak nemôžeme mať skrátka vnútorný trh. My sme pripravili štru- stratégiu, v komisii pracujeme na návrhoch, ktoré plánujeme predložiť v oktobri alebo v novembri a tam sa zameriame hlavne na štyri veci, ktoré sú podľa nás najdôležitejšie, vychádzajúc e, z tej spätnej väzby e, v súvislosti s balíčkom o infraštruktúre. Po prvé, plánovanie infraštruktúry. Viacerí z vás ste spomínali, že celoeurópske 10-ročné plány v oblasti infraštruktúry, že sú dôležité, pretože musíme to vnímať z európskej perspektívy, rozvoj infraštruktúr a my sa tým ako komisia súhlasíme a bude sa to odrážať v našich návrhoch. Teda, že rozvoj infraštruktúry by mal byť kombináciou projektov z dola nahor, ktoré navrhnú národní operátory a členské štáty, ale že je potrebná určitá vízia európskej úrovne, e, vnímanie nejakých kľúčových koridorov, ktoré je potrebne prioritne, potrebné prioritne rozvíjať. A druhá vec, ktorú, myslím, všetci aktéry zdôraznili, to sú problémy v súvislosti s plánovaním. To tiež odznelo v rozprave. Verejnosť, miestne komunity e, často majú problémy a toto blokuje rozvoj infraštruktúrnych projektov. 10 ročné plány nie sú výnimkou, takže toto je ďalšia vec, ktorej sa chceme venovať. Samozrejme, je potrebné zjednodušiť určité postupy, aby sa mohli rozvíjať projekty v európskom záujme, teda hlavne tieto projekty Tretia vec, to je vytvorenie regulačného rámca, ktorý bude podporovať, umožňovať investície do infraštruktúry. Energetická infraštruktúra bude vždy regulovaná, je to skrátka prirodzený monopol a preto je veľmi dôležité, keď investori prídu s investíciami, aby eh, mohli dôverovať, že tarifný systém regulátora im umožní náležitú návratnosť investícií. A po štvrté to je financovanie. Komisia je toho názoru, že infraštruktúry, investície do infraštruktúr by mali byť z veľkej časti financované trhom, ale na trhoch, kde nie je možné súkromné financovanie, len tam by sa mali využívať verejné financie. Snažíme sa podporovať naozaj efektívne využívanie verejných zdrojov tak aby tieto prilákali alebo iba nejakým spôsobom doplnili to súkromné, súkromné investovanie. Toľko teda k balíčku o infraštruktúre. Ale chcem dôrazniť ešte jednu vec a to, že infraštruktúra sa musí dobre rozvíjať a musí byť dobre využívaná, ale tam nejde iba o dodatočnú infraštruktúru, ide aj o využívanie tej existujúcej efektívnejším spôsobom. Napríklad v sektore plynu vidíme, že dochádza k zápchám rôznych interkonektorov už na základe zmluv. Tie zmluvy sa príjmajú, alebo sa otvárajú dlhodobo dopredu, teda nie sú otvorené eh, novým aktérom. Keď sa pozrite na tie interkonektory, tak vidíte, že e, takýto problém tu vzniká. Teda to je problém tej, toho, tej štruktúry toho trhu, tá kapacita, ktorá e, sa rezervuje a ktorá sa nenakúpi, tak tá by sa mala dostať naspäť na trh pre ďalších dodávateľov, tak aby sa kapacita v plnej miere e, využívala. Preto je tá štruktúra toho trhu veľmi dôležitá. No, samozrejme, eh, že eh, nebudeme eh, stavať nový plynovod paralelný s takým, čo už existuje, keď tento nie je dostatočne využívaný. A ďalšia otázka, možno taká skupinka otázok, týka sa to výsledkov, ktoré sa už na vnútornom trhu dosiahli, ako to bude vyzerať s unbundlingom. Uh, s majetkovoprávnym oddelením. Ja súhlasím s pánom Turmesom, že tie výsledky nie sú celkom negatívne. Máme tu aj určité pozitíva, pokiaľ ide o liberalizáciu sektora s energiou. Napríklad trh s plynom v západnej Európe jeho reakcia na dynamiku dopytu a ponuky na globálnych trhoch vzhľadom na hospodárskú krízu a ďalšie faktory dopyt bol relatívne nízky, ponuka bola relatívne vysoká, vzhľadom na nové objavy e, plynu v USA to malo veľmi veľký vplyv na veľkoobchodné trhy v západnej Európe. Vo východnej Európe zatiaľ z dôvodu viacerých faktorov e, k tomu nedošlo, ale vidíme, že trhy začínajú fungovať. Výklad rozhodnutie Nemecka skoncovať eh, s jadrovou energiou po incidente vo Fukushime, eh, cenový efekt, ktorý to malo, prezentácia, ktorú nám dala agentúra nemecké ministerstvo. Bolo to 20. Eh, júla na schôdzke, ktorú sme zrealizovali a tam vidíme, že sú tam veľké výky, možno aj vychádzajúc e, z očakávaní a potom to celé e, kleslo, sa vyrovnalo, stabilizovalo. Takže tie trhy fungujú, napríklad likvidita na trhoch, tá narastá. Objemy, s ktorými sa obchoduje v okam- na okamžitých trhoch, e, e, tak tie objemy tiež narastajú, takže tam určité pozitívne e, znaky, indicie ale ako som uspomínala v úvode v svojej prezentácii, nie vždy sa to prejaví na celom tom hodnotovom reťazci, napríklad produkcia, tam zatiaľ ešte nie je hospodárska súťaž v členských štátoch, pretože viacej dodavatelia často musia odoberať od jedného dominantného producenta. A týmto sa musíme zaoberať v spolupráci s členskými štátmi, národnými regulátormi, aby sme to zlepšili ďalej fungovanie maloobchodných trhov. Aj toto eh, je potrebné ešte zlepšiť. Pokiaľ ide o majetkovo právne oddelenie, ja nie som až taký pesimista, pretože čísla dokazujú, že väčšina štátov si zvolila presne túto cestu. Teda chcú v národnej legislatíve implementovať práve tento model v prípade elektriny sa to prejavuje silnejšie než v prípade plynu. Mnohé štáty si zvolili cestu právneho oddelenia a aj členské štáty, ktoré ponechávajú operátorom možnosť voľby, tak aj tam operátori e, skôr tendujú k tomuto modelu. Takže je to vec, ktorá už existuje a bude sa ďalej rozvíjať do budúcna. Ďalej otázka emancipácie operátorov e, transmisných systémov, pretože dochádza k e, určitým výmenám. Oni sami e, pripravujú európske siete, toto vytvára novú dynamiku v celom systéme. Takže toto sa bude ďalej rozvíjať. Sú tam aj takí operátori, e, ktorí majú aktíva cezhranične, Elias, e, ďalšie spoločnosti, ktoré pôsobia cezhranične a toto tiež do, celého, do toho celého vnáša novú dynamiku. Ja už som v úvode spomínala, že to musíme všetko monitorovať lebo sú tu možno aj niektorí váhavejší, či už štáty alebo spoločnosti, aby aj oni sa pustili do tohto nového podnikateľského modelu konkurencie, tak aby, ak to bude potrebné, e, zmenili svoju stratégiu. diverzifikácia zdrojov dodávok. Hovorili ste o Kaspickom regióne a plynovode Nabuko. Ja som vravela, že pokiaľ ide o cenotvorbu, že tam sú rozdiely v západnej a východnej Európe vychádzajúc zo situácie na svetových trhoch. Prečo to tak je? Je to preto, lebo západná Európa do veľkej miery je vystavená na pospas, vydaná na pospas jednému jedinému dodávateľovi. Tiež ste hovorili o regionálnych záujmoch, napríklad zásobníky, skladovacie kapacity, alebo by sme Eh, mohli eh, robiť aj eh, terminály LEG na diferenciáciu, pardon, diverzifikáciu dodávok. Terminál LNG napríklad by mohol byť v baltských krajinách, v pobaltských krajinách, ale my si myslíme, že by sa to malo riešiť na regionálnej úrovni. My komisia by sme mali podporovať regionálnu spoluprácu národných regulátorov. Toto je veľmi dôležité. Regionálna spolupráca do určitej miery medzi tými národnými regionálnymi eh, regulátormi eh, funguje. Eh, sú tu viaceré príklady takejto úzkej plodnej spolupráce, ale v niektorých iných regiónoch to možno nie je až také intenzívne. Intenzívnejšie je to v prípade elektriny, menej v prípade plynu. Takže my sme sa, myslím, v apríli alebo v máji obrátili na národných regulátorov. Do júla nám mali predložiť pracovné programy e, spolupráce v regiónoch, ako tieto regióny budú prispievať k završeniu spoločného trhu. Pre elektrínu už tieto plány máme, pre plyn zatiaľ nie. To, čo sme dostali, analýzujeme a budeme sa snažiť regióny príjmeť eh, k tomu, aby v plnej miere využili eh, svoj potenciál a prispeli k dovršeniu trhu. Pokiaľ ide o diverzifikáciu zdrojov dodávok, eh, hovorili ste aj o tom, ako by to mohlo byť s biocentrálami. Ja si Nie som istá, vy ste hovorili o tom, že do akej miery e, verejné orgány e, môžu sa postaviť do role investorov, podnikov a ja si myslím, že by sme mali vyčkať na návrhy od odvetvia, ale ono nemá pocit, že by bolo potrebné takúto štruktúru vybudovať. Keby sme takýto návrh dostali, tak to samozrejme vyhodnotíme na základe pravidel hospodárskej súťaže. Keby tu takéto, takýto kolektívny nákup plynu bol, tak potom takíto dodávateľia by eh, si konkurovali pri jeho ďalšom predaji. Takže kolektívny nákup možno nie je problém, ale z hľadiska súťaže by mohol vzniknúť problém pri predaji takéhoto plynu. Takže je teraz na odvetvi, aby eh, samo prišlo s nejakým návrhom, ktorý my potom vyhodnotíme. transparentnosť, o tom ste viacerí hovorili, chcete, aby bolo jasné, kto vlastní takéto energetické podniky. Ja súhlasím s vami, že väčšia miera transparentnosti je potrebná. Ja som predtým robila v telekomunikáciách a bola som prekvapená tou nízkou mierou transparentnosti v sektore energii je napríklad aj pre komisiu veľmi zložité získať informácie o štruktúre e, akcionárov, o kontraktoch a tak ďalej. Ja si myslím, že už sme urobili veľmi dôležitý krok smerom k parlamentu, smerom k zvýšeniu transparentnosti, remet, registračný systém obchodníkov pravidlá majetkoprávneho oddelenia tiež prinesú väčšiu istotu, pokiaľ ide o vlastníkov takýchto podnikov, pretože národní regulátory budú musieť pri certifikácii uviesť, kto vlastní e, tie transmisné aktíva. Takže myslím, že toto e, trh stransparentní a myslím, že to je veľmi pozitívne. A teraz vaša otázka týkajúca sa, ehm, pán predseda, týkajúca sa kapacitných trhov. Už je to čosi, čo momentálne vnímame s veľkým záujmom. Nemyslím si, že máme e, definovanú predstavu o to, to, ak budú môcť pomôcť financovať investície, ktoré všetci budú potrebovať, pri vytváraní kapacít, tak sa pozrieme na ne s otvorenou mysľou, ale myslím si, že diabol je vždy v detaile, keď ide o takéto opatrenia, ktorých cieľom je e, zasahovať do trhu. Treba sa zabezpečiť, treba zabezpečiť, že keď je tu intervencia, tak e, nezničíme aj pozitívne signály, ktoré by nám mohol trh dať, teda kde sú e, investície efektívne. Takže pri takýchto opatreniach treba vnímať, aby boli proporčné, dobre zamerané, aby sa nešírili mimo, aby sa príliš veľa energie nedostala von z trhu. Je to totiž otázka, ktorú sme diskutovali s orgánmi eh, Spojeného kráľovstva. Ak celé obnoviteľné energie, takisto nukleárnu produkciu, eh, výjmete eh, cenovo signalizačných e, funkcií trhu. No, je to príliš skoro na presné odpovede, ale určite to sledujeme ako dôležitá otázka, ktorú treba sledovať, analyzovať a kde treba prísť s úvahami o tom, ako dizajn trhu by sa možno mal zmeniť, ak je tu nová paradigma, kde množstvo e, foriem výroby bude treba riadiť opatreniami, ktoré do trhu zasahujú. Potom otázka cenotvorby, energetickej chudoby a domácnosti, ktoré pociťujú do, e, výsledky liberalizácie. No už to všetko je ďalšia zložitá otázka. A bol tu príklad Polska a výpadkov dodávok energie nedostatočných investícií na údržbu siete e, i reštrukturalizáciu s cieľom zabezpečiť, aby ciene, cie, siete boli naozaj moderné, ale tie nevyhnutné investície sú prepojené s cenami, ktoré spotrebitelia sú ochotní platiť za energiu. Ak sa pozriete na množstvo domácnosti, ktoré bez ohľadu na ich príjem majú, majú užitok z regulovaných cien, tak je to, je to dôležitá otázka. Predovšetkým, ak je to na takej úrovni, že e, veľkoobchodné ceny sú veľmi blízko. Je to dôležitá, zložitá téma, téma regulovaných cien. Ale myslím si, že ako komisia musíme e, to sledovať a budú tu postupy o porušení. Je tu množstvo odkazov členských krajín k súdu. Nemyslím si, že tieto ceny by mali byť regulované a treba zabezpečiť, aby boli dobre zacielené, aby členské krajiny rozlišovali medzi spotrebiteľmi, ktorým, ktorých treba chrániť špecifickými cenami a spotrebiteľmi, ktorí nemajú možno najlepší typ ochrany. Ako sa trh rozvíja, tiež by sme mali byť schopní zamerať cenovú reguláciu na tých zraniteľných klientov, ktorí potrebujú takúto ochranu, aby sme mali najefektívnejší spôsob pomoci tým spotrebiteľom ktorí trpia energetickou chudobou. Tie iné opatrenia smerujú k energetickej efektívnosti. Z nášho pohľadu členské krajiny veľmi ľahko sa utiekajú k nástrojom príliš široko regulovaných cien. Používajú regulačné ceny a to má potom veľmi zlý dopad na prostredie, do ktorého sa majú realizovať investície. Neviem, či som vynechala nejakú konkrétnu otázku. Nie som si istá, že či som naozaj všetko, všetko po, o, na všetko odpovedal. a nejaké zostali, pripomente mi to, ak nie, Inak vám potom môžem odpovedať bilaterálne alebo písomne neskôr. Ďakujeme, pani Bernard. To bolo naozaj množstvo detailných odpovedí na detailné otázky. Srdečná vďaka. Možno sa vrátime k vašej ponuke. Naozaj by bolo užitočné mať taký zoznam, nie hneď veľkú štúdiu, kde bude zoznam problémov pomenovaných a možno tu, kde by mohlo byť poukázané na jednotlivé krajiny, kde tie problémy sú. Takto to vám to prednesiem ako písomnú otázku. Aby sme mali naozaj podklad, ktorý môžeme aj pochopiť, či sa niečo mení. Ďakujem za vaše informácie, za vašu návštevu. A tým môžeme uzavrieť bod 5 a teraz nový bod 4, bývalý, bývalá šestka vlastne.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 It works. Well, somebody told me that it should. Yes. wonderful. Zdá sa, že to funguje, ako mi boli avizovali. Pokračujeme teda uh, šiestým bodom našeho programu. Chcel by som privítať pána Klína, ktorý nás poinformuje e, z odbornej skupiny na vysokej úrovni pre kľúčové technológie. Už sme o tom raz boli hovorili, bola to dôležitá téma a preto som vďačný za to, že ešte raz môžeme o tom hovoriť. Pán Green, máte slovo, nech sa páči. A tiež sme tu dostali veľmi, veľmi zaujímavý materiál. Nevšak e, na dnes. Ďakujem, pán predseda, dobrý deň, dámy a páni. Teší ma, že mám možnosť prehovoriť v tomto dôležitom výbore Európskeho parlamentu a to v mene e, odbornej skupiny na vysokej úrovni pre kľúčové technológie e, vytvorenej Európskou komisiou v júli 2010 a ktorá predložila svoju e, správu, máte jej kópiu práve pred mesiacom. Čo by som dnes chcel urobiť je nasledovné prezentovať vám určité kľúčové body tejto správy a požiadať vás o vašu pomoc pri implementácii e, odporúčaní. Myslím si, že by mohla byť veľmi zaujímavá tá správa pre vás, pretože naša e, skupina na vysokej úrovni, zoznam členov vidíte e, v tej správe, predstavuje naozaj špičkových výskumníkov, odborníkov, akademikov v oblasti špičkových technológií e, urobili, e, posúdili túto problematiku. E, hovoríme často o tom, že ak sa v blízkej budúcnosti nepodniknú kroky, množstvo pracovných miest v mnohých oblastiach Európy zmiznú veľmi dobre platené miesta v najpokročilejších oblastiach výskumu, technológií a v e, priemyselných sektoroch sa veľmi rýchlo stratia, takže rád by som vás previedol veľmi rýchlo hlavnými časťami tejto správy a e, teším sa na vaše následné otázky. Veľmi rýchlo vysvetlím, aké sú to technológie, potom vám poviem, aké sú tie analýzy a čo sa globálne deje a potom odporúčania v súvislosti s vašim výborom. A teda moje predstavy o tom, ako by ste nám vy mohli eh, pomôcť. Tento perimeter pre KET eh, bol definovaný Európskou komisiou ako 6 oblastí. Nanotechnológie, mikroelektronika, biotechnológia, fotonika a pokročilé spracovávateľské technológie a materiály. Pán komisár Tažany, pani Kross a eh, Georgen Quinn tak rozhodli 9. februára 2011. Veľmi jednoducho vysvetlím dané materiály. Sú to kľúčové technológie pre rozvoj akéhokoľvek produktu. Ak si zoberiete mobilný telefón, ktorý dnes väčšina z vás vlastní, máme tu pokročilé materiály, elektronické čipy na komunikáciu, máme tu nanotechnológie, fotoniku, E, na fotografie, ktoré každý z nás robí, a videá, dokonca často aj biotechnológie, napríklad na identifikáciu. Ďalšie produkty, napríklad e, test na vtáčiu chrípku, je tu elektronika, pokročilé materiály, nanotechnológie, fotonika, aj biotechnológie. Rovnako potom možno hovoriť o každom výrobku, fotovoltaika, pokročilé materiály, elektronika, fotonika a tak ďalej. Akýkoľvek dnešný výrobok obsahuje kombináciu týchto kľúčových technológií na základe týchto výrobkov. Posledný príklad to je auto, množstvo elektroniky, asi 70 hodnoty každého vozidla, to je elektronika, biotechnológie, pokiaľ ide o umelé materiály, pre pneumatiky, fotoniku v, v svetlách a tak ďalej a tak ďalej. My sme išli do detailu. Tato, teda vo všetkých týchto oblastiach možnosť sledovať tieto kľúčové technológie. Tieto kľúčové technológie, keď sa pozrieme na jednotlivé priemysly, svet, e, svetelné výrobky, elektronický priemysel, automobilový priemysel. Tu sú tieto hodnotové reťazce týchto kľúčových technológií. Takže tieto kľúčové technológie treba zvládnuť, ak chceme rozvíjať výrobky, ktoré budú vytvárať pracovné miesta pre budúcnosť pre našich občanov. O tom pochybovať nemožno. Teraz sa pozriem, kde sa dnes nachádzame, ak urobíme analýzu svod. Európa zostáva ešte stále na špici základných eh, aktérov v tejto oblasti. Modrá a žltá eh, krivka predstavujú počet podaných eh, patentov, zelená v Spojených štátoch a v Európe a zelená krivka to je Ázia. Teda tá modrá krivka, ktorá zostáva relatívne horizontálna, je podiel patentov, ktorý prípada na Európu. Z pohľadu patentov ešte stále sme e, na špici. Ale vidíte obrovský nárast aj a Ázie. To nejde o kópie, kopírovanie, naozaj rozvoj novej, novej vedomosti a výpočtových technológií. Takže sme v popredí a pokiaľ ide o, o poradie patentov, naozaj tu máme kľúčových aktérov, hráčov. Množstvo, napríklad CA vo Francúzsku. Ak teda vnímame e, patenty ako indikátor, ktorý budem vám postupne ukaz- ukazovať, ako to vyzerá. Tri dôležité indikátory, ktoré môžu byť zaujímavé pre váš výbor. Ide o batérie pre elektromobily, ďalej bioetanol a jeho výroba a fotovoltaika. Najprv teda e, oblasť batérií napríklad. Je to veľmi zjednodušené. Trojuholníky, ktoré vidíte, predstavujú podiel patentov vo svete v toch troch hlavných blokoch USA, Európa a Ázia. Spojené štáty 30 Európa 31 a Ázia 35 to vás možno prekvapuje, ale v podstate je to porovnateľné. Ale pozrite sa na kruhy. Tie predstavujú výrobu a pracovné miesta. 87% e, v Ázie. väčšina e, platených, dobre platených e, pracovných miest je v Ázii, 0% naozaj v Európe pokiaľ ide o výrobu týchto vysoko komplikovaných batérií. Výsledkom toho je nasledovné. Je tu naozaj, sú tu naozaj preteky o vývoj nových, nových technológií. Toto je naozaj veľmi uh, diskrétna informácia z Renaultu, koľko sa, koľko sa investuje vo svete. V Ázii 3,3 miliardy eur, 2,5 z toho batérie, pretože to je naozaj jadrom toho vozidla, to je ako e, motor včerajška. V Spojených štátoch 9,2 miliardy, z toho 4,8 e, prípada na batérie. Pozrite sa na Európu. Európska komisia je to len 100 e, miliónov. Ako môžeme s takouto investíciou vytvárať automobily budúcnosti? Väčšina výrobcov sú pritom po Francúzsku a Nemecku. Prezident Obama vo svojom januárovom príhovore k, k národu podľa mňa najdôležitejší prejav od prejavu pri le, prvom lete na mesiac hovoril o tejto téme. Treba robiť všetko preto, aby sa tento závod, jeho výsledok zvrátil. Výsledkom je, že Spojené štáty sa nielenže zameriavajú na vzdelávanie a inovácie, ale aj na výstavu. Fotografia na pravej strane, to je Andrew Groff, ktorý, ktorý e, zakladal Intel, ktorý povedal, že treba do Spojených štátov pritiahnuť e, zahraničných výrobcov. Veľmi nezvyčajné. Výsledkom je tu veľmi agresívna americká stratégia priťahovať zahraničné firmy. BASF e, založili svoju výrobu a takisto SAFT e, v podstate opustil Francúzsko, aby sa vytvorili e, výroby batérie v Spojených štátoch za, na základe úžasných grantov. E, pozrite sa na ukaz, ukazatele SAFTu. Vidíte tie čísla, ak by sme to prirovnali eh, na európsku situáciu, eh, v podstate eh, DG Competition by roztrhala takúto, takúto, takúto firmu. Jednoducho prichádzame o naše naj, najvyspelejšie technológie v prospech Spojených štátov a Číny. Druhý príklad predstavuje bioetanol. Opätovne máme ukazovateľ podiel, podielu patentov, kto je tu lídrom, 36% všetkých patentov o, pochádza z Európy. 34 Spojené štáty, 23 Čína. Pozrite sa na výrobu. 54% v Spojených štátoch. 5% a čoraz menej klesajúcich v Európe. Absolútne sme odpojení medzi, pokiaľ je o prepojenie veda, výroba. Zlepší sa situácia v tejto oblasti, kde napríklad brazilská vláda v júni avizovala investíciu 80 miliard do tohto sektoru, aby sa e, zlepšila, zlepšila výroba. Celkové európske investície v tejto oblasti v roku 2010 to bolo 6 miliard. Oveľa menej, než sme, by sme potrebovali na to, aby sme zostali konkurencieschopní. Spojené štáty, vzhľadom na uh, smerovanie administratívy Obamu, súťaží veľmi agresívne, aby sa snažia sa pritiahnuť lídrov technológií do Spojených štátov. Inos napríklad zo Spojených, Spojeného e, kráľovstva, ktorí revolucionalizovali túto technológiu, tak aj títo za 130 miliónov e, investícií do výrobných e, zariadení prostredníctvom grantov boli, boli odlákaní vlastne do Spojených štátov. Takisto e, nebolo možno zo strany Európskej investičnej banky zabezpečiť záruky. Takže opätovne tí najšikovnejší, najinteligentnejší odchádzajú inám z Európy. A posledný príklad, to je fotovoltaika výnimočná oblasť, pretože Európa, my, Európa poskytuje najväčší trh, ako vidíte, 77% celkového trhu. Takže tu je vlastne trh, tu okolo nás. Ak sa pozriete e, na akýkoľvek časopis, aj dnes na e, e, prvej stránke novín vidíte starostu Philipsburgu v, v Nemecku, kde vidíte príklady obrovského využitia fotovoltaiky. Trh sa nachádza v Európe a pozrime sa na situáciu s patentami. 29 patentov, 27 v Spojených štátoch. Takže všade dominujeme vlastne oblasť patentov. 42 Ázia. Pozrime sa na výrobu. Trh je v Európe, mali by sme mať najväčší podiel e, trhu 77% je predsa tu. Ale je tu menej než 13%. Zlepší sa tá situácia a spravili sme analýzu na úrovni tejto skupiny na vysokej úrovni. Predtým to nebolo publikované a takisto to nebolo ani v novinách, pretože sme to nechceli otvorene hovoriť. Toto je situácia európskych spoločností v období 2001, 2004, 2009, 2010 v týchto štyroch rokoch. Tam vidíte vlajky, jednotlivé národnosti, rozličné spoločnosti. Vidíte v roku 2001, pred desiatimi rokmi, 6 z top 10 spoločností eh, bolo európskych. 6 teda z tých naj, najlepších desiatich v roku 2009 jedna jediná osamela fotovoltaická spoločnosť, napriek tomu, že máme najväčší trh na svete, napriek skutočnosti, že eh, až do odpadnutia o tom hovoríme a táto spoločnosť stráca svoj podiel výraznou rýchlosťou ostatné spoločnosti. Sú to spoločnosti zo Spojených štátov. Jedna, jednu mali zastúpenú v roku 2001, oveľa viac v roku 2000, jednu v 2010. Pozrieme sa ďalšie spoločnosti z Japonska. 4 v roku 2001 mali v top desiatke, dve v roku 2009 a dve v roku 2010. Čiže kto vlastne verie všetky tieto miesta zostávajúce v tejto desiatke? Keď sa na to pozrieme, tak vidíme 8 z top 10, pokiaľ ide o výrobu fotovoltaických zariadení, pripadá na čínske firmy v súčasnosti. A budúci rok pravdepodobne tá situácia bude ešte jednoznačnejšia. Fotovoltaická výroba nie je to e, komplikovaný proces, ale treba tam istú veľkosť, treba záruky e, úverové, tak aby ste e, dokázali zabezpečiť výrobu 21 miliard úverov bolo napumpovaných do čínskych spoločností zo strany bank, teda ovládaných vládou. Tieto úvery nie sú poskytované za trhových, pri trhových sadzbách. Európska investičná banka nemôže poskytovať úvery, ktoré sa vymykajú trhovým sadzbám. A situácia sa zhoršuje. Deutsche Bank nedávno zostavila správu, kde sa ukazuje, že solárne PV, úverové dohody v Číne e, prevýšia alebo dosiahnu 33,6 miliardy. Chingo Solar, jedna z firiem, ktorá dostala nedávno 21 miliard úver, čiže viete si predstaviť, že čoskoro sa dostanú do top desiatky. Sme teda v situácii, kedy e, trh s fotovoltaickými zariadeniami je európsky, e, prevažne máme spoločnosti ako nemecké, ktoré hovoria o tom, že posunieme svoj podiel v obnoviteľných zdrojoch. Sú tu veľké stimulačné programy, viacero krajín e, investovalo veľké miliardy do fotovoltaiky a teraz tie peniaze zmizli v Číne. Oni dostanú výrobu, dostanú tie pracovné miesta a budujú celú tú infraštruktúru, všetky tie veci súvisiace. V Európe máme údolie smrti. V princípe e, to, tá, je to priepas alebo údolie medzi znalosťami a trhom e, z pohľadu týchto percentuálneho vyjadrenia viac dávame na základný výskum ako Spojené štáty, ako Ázia. My radi hovoríme o základnom výskume. E, z pohľadu toho percentuálneho, proporcionálneho dáme viacej do oblasti patentov, ale nie sme schopní pretaviť takéto znalosti do tvorby pracovných miest a do bezpečných trhov a trhových podielov. Teraz sa pozeráme na to, ako premostiť e, vlastne toto údolie smrti. Snažíme sa to zistiť E, dovolte mi teraz e, krátky pohľad na iné oblasti. E, mám tu krátky pohľad na oblasť osvetlení, osvetlenia, je to Philips, je to Osram v Nemecku. Mali by sme byť silní, fotovoltaika, a teda osvetlenia sa uberá rovnakým smerom ako fotovoltaika. Červené sú materiály, zelená elektronika, žlté sú komponenty a modrým sú systémy a žiarivky, žiarovky, systémy osvetlenia Čína výrazným spôsobom rastie v týchto oblastiach. E, vláda dáva 50% stimuly. Čínska vláda pre takéto jednotlivé odvetvia ešte viac e, poskytujú z investičných stimulov pre iné výrobné odvetvia. A pokiaľ ide o dopyt, tak Čína má projekt LED mesta, LED mesta. Investovali istý potenciál niekoľkých desiatok tisíc let osvetlení v tých e, miestach, napríklad provincia Guangdong, 90 miliónov vyčlenených na tieto účely. Európa e, reagovala z úrovne Deženico na takúto iniciatívu a investujú veľkú v vozovkách sumu 10 miliónov eur na to, aby konkurovali Číne v tejto oblasti Myslím si, že Čína sa teraz trasie naozaj, keď videla to, takýto oznam. Čiže naozaj sa to nezlepšuje aj v iných oblastiach, e, kde e, máme vedúcich predstaviteľov oblasti vedy, alebo kde sme na, na tom, tom predvoji vedeckom, napríklad magnetické pamäte, MRAMky. Čiže v týchto magnetických pamätiach sme v predvoji tom vedeckom a boli vytvorené niektoré nové firmy, startupy, Jedna z nich sa volá Crocus Technology. Táto spoločnosť nebola schopná eh, zabezpečiť si financovanie ani úvery, tak aby to dopracovali do výrobnej fázy. Tým pádom eh, za 300 eh, miliónov ju kúpila túto firmu, firma Ruznano, Ruska, a tak, aby realizovali, alebo tá výroba by prebiehala v Rusku. Podobným spôsobom sa zmocnili spoločnosti a inde, teda Ruznano. Čiže my nevyhrávame. Spojené štáty majú zriadený výbor, podobný výboru na vysokej úrovni, ktorý sa nazýva USPCAST. Zverejnil tento výbor predbežnú správu v maji tohto roku a tie zistenia sú veľmi podobné našim. Tu ich ukážem. V prvom rade musia e, preklenúť toto údolie smrti, celkom sa im darí. Hovoria o zavedení technologickej infraštruktúry nie infraštruktúry vedeckej, ale technologickej infraštruktúry. My veľa hovoríme o veľkých vedeckých e, zariadeniach, nikdy nehovoríme o e, zariadeniach e, technologických. Musia akcelerovať proces výroby, musia spolu lokalizovať vedu a výskum a výrobu. Nie teda za výrobou má nasledovať výskum a vývoj, nie opačne a takisto musia vytvoriť, e, ako oni to nazývajú, e, nové politické iniciatívy, tak aby dokázali prekonať e, tie zlyhania trhu, ktoré vnímajú v súvislosti s Čínou. My sme hovorili s DG Competition, máme stretnutie s komisárom Almuniom, naplánované 28. septembra, ale doposiaľ sme zaznamenali minimálny pokrok, pokiaľ ide o vytvorenie rovnakých podmienok pre európske odvetvia, tak aby to bolo ako v Spojených štátoch alebo v Ázii Čína tieto kľúčové technológie dala do, ako ústredný bod svojich e, stratégií. 80 z 199 kľúčových e, stratégií sa odvíja práve okolo týchto kľúčových technológií. E, my sme spravili medzinárodné porovnanie na základe podielu základných, aplikovaných a rozvojových aktivít, ktoré sú financované po celom svete. Zelená Zeleným e, je vyznačené financovanie, ktoré ide do základného výskumu. Tu vidíte Čína, Korea a tu sú Spojené štáty. Číne 11%, Kore, e, teda podľa e, Národného vedeckého úradu v Spojených štátoch je to 24%, 32% smeruje v Číne do aplikovaného výskumu a zvyšok je vývoj prototypové produkty, prototypy Koreji, Spojených štátoch je to takmer identické, 32%, 28 e, teda aplikovaný a takmer polovica e, rozvojový, vývojový. Čiže takto je to rozdelené v princípe, teda tie prototypy e, zaberajú veľkú časť toho financovania, ale pozrieme sa teraz na Európu. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, tak nemáme žiadne údaje Máme údaje jednotlivých členských štátov, vidíte údaje členských štátov. 36% smeruje do základného výskumu, pretože chceme mať viac e, publikácií, viac patentov ako ostatní. A pokiaľ ide o financovanie komisie, tak to je záhadou. Nie je možné spraviť takéto percentuálne vyjadrenie, pretože to tak nevnímame. Tak tu sa nachádzame. Myslím si, že to má veľkú výpovednú hodnotu Nemali sme sa sústrediť len na, ten, na tú základnú vedu, mali sme, sme e, sa sústrediť na technológie, na tie stavebné bloky tých odvetví a mali by sme sa sústrediť na tú rozvojovú vývojovú časť, ináč nevyhráme. Tu sa nachádzame v tejto chvíli a tie číselné údaje sú v správe, ktorú máte k dispozícii prvýkrát, myslím, že sú v takejto forme zhrnuté. A ja by som chcel vyzvať kohokoľvek z Európskej komisie, aby mi dnes povedal, aký je cieľ ktorý je diskutovaný v rámci súčasných rokovaní, pokiaľ ide o tieto tri časti eh, výskumu Basic Applied Development. Odporúčania skupiny sú popísané veľmi podrobne vo vašej správe. Ja chcem len zdôrazniť tri z nich. Poprvé, eh, musíme tieto kľúčové technológie dostať ako prioritu do strategických rozhodnutí Európy. Budeme musieť po druhé aplikovať takýto výskum po celej Európe. V súčasnosti financovanie je len tej modrej časti, teda technologický výskum. E, kroky 5, 6, 7, 8 nie sú predmetom financovania v Európe pre, z dôvodu obáv, či je to dostatočne blízko pre, pre, pri trhu. Toto sú veci, ktoré netrápia Američanov ani Číňanov. A po tretie musíme zmeniť e, samozrejme definíciu na výskumu a vývoja, na to, aby sme to dokázali spraviť a musíme nastaviť, nastaviť novú rovnováhu, pokiaľ ide o financovanie tých programov výskuma a vývoja. My navúhujeme, aby sme sa odvíjali od e, osvedčených postupov po celom svete. Ak 20-25 e, e, ide do základného výskumu v Spojených štátoch, Korei, v Číne, prečo by sme mali dávať viac? a nebudeme potrebovať nikoho, aby sme spravili, dosiahli to premostenie medzi základným výskumom a medzi tým vývojovým výskumom. Ešte jednu vec by som chcel pripomenúť a to je fakt, že v Spojených štátoch, keď získate financovanie od eh, ministerstva energetiky alebo od eh, zúrovne federálnej vlády, eh, musíte teda toto otázky dušovného vlastníctva najskôr obhajiť v Spojených štátoch. To je logické. Keď teda dostávate peniaze z úrovne federálnej vlády, tak najskôr si obhajíte to dušné vlastníctvo v svojej vlastnej krajine. V rámci programov Európskej únie neexistuje takáto povinnosť. Čiže my v súčasnosti e, financujeme veľa takýchto IP projektov, fotovoltaika, batérie, a je to inde tie peniaze, teda tá, tá výroba prebieha inde a tieto to duševné vlastníctvo tým pádom uniká z Európy ide do licencií a do povolení pre iné spoločnosti, ktoré sú inde. E, pracujeme s kabinetom komisára Barniera Tažanyho, aby sme zabezpečili, že duševné vlastníctvo bude e, zabezpečené patričným spôsobom, tak ako je to v Číne a v Spojených štátoch, zdá sa to byť e, vec zjavná. 65 miliard, hovorí sa o takejto sume, alebo 80 miliard do roku 2014 to má byť suma, ktorá bude tiec do výskumu a vývoja a v tejto chvíli nie je nejaká garancia, že to využijeme v Európe. To je naozaj neuveriteľné. Čiže toto požadujeme. Nakoniec e, musíme byť schopní kombinovať e, financovanie z viacerých EU programov. Nie je to jednoducho, ale je to veľmi ťažko realizovateľné v súčasnosti. A nakoniec, pokiaľ ide o štátnu pomoc, e, tak sme požiadali o zavedenie párovacej doložky alebo také vyrovnacie doložky a Európa by mala mať možnosť tam, kde je to strategicky nevyhnutné, aby teda e, vyrovnala tie stimuly, ktoré sú poskytované inými e, konkurenčnými e, firmami alebo subjektami po svete. My nie sme schopní poskytovať to, čo napríklad Američania alebo Číňania, my vždy narazíme na pravidla DG Competition. Máme Európsku radu pre výskum, Skáďali do financie do Fedy Vidíte, aké sú výsledky. Sme vynikajúci, pokiaľ ide o vedu. Sme zďaleka najlepší, pokiaľ ide o patenty. Bolo by fajn, keby sme podobné financie nasmerovali aj do technológií, do financovania inžinierov a identifikovania nejakých kariérnych postupov kariérneho priebehu pre inžinierov. Mám asi 4000 inžinierov pre CA technológie. Dostali sme jeden grant od Európskeho výskumnej rady, pretože čelíte predsudkom celého toho panelu akademikov. Čiže mnohé, mnohí ukazovateľov sme dobrí, ale financovanie tu na je veľmi slabé. Tým končím. Mám ešte tri návrhy, pokiaľ ide o to, ako pán predseda a váš stený výbor by vedel nám pomôcť. Ospravedlňujem sa za takúto drzosť, ale Eh, využijem tú možnosť, keď som teraz pred vami. Chcel by som najskôr vás poprosiť, aby ste eh, odporúčili Európskej komisie okamžité a plné implementovanie odporúčaní obsiahnutých v tejto správe. Ja sa domnievam, že je to nevyhnutné z pohľadu Európy. Otázka využívania duševného vlastníctva, to všetko znie logicky, ale nie je to zabezpečené ďalej nastavenie rozpočtu, kde bude komisia zaviazaná k tomu, aby stanovala x, sum, x prostriedkov na základný eh, výskum a potom Y na ten ďalší typ a Z na eh, vývojový výskum. A chcem vás ďalej eh, poprosiť o to, aby ste aj toto komunikovali na komisiu. Po druhé, chcem poprosiť, aby sme požiadali o jasné, jednoznačné a neambivalentné ciele, pokiaľ ide o rozpočty Európskej komisie pre výskum a inovácie, ktoré sú diskutované v súčasnosti v kontexte tých rokovaní a nakoniec by som vás chcel požiadať, váš, vás, ten cený pán predseda, aby ste sa zamysleli nad tým, že priebehu nadchádzajúcich 6, respektíve 12 mesiacoch, e, mesiacov by ste mohli uskutočniť vypočutie, ktoré sa bude zaoberať prekážkami pri vytváraní rovnakých podmienok pre kľúčové technológie v rámci európskych odvetví. Myslím, že sme ukázali výhody z takého, takéhoto postupu. A ak chcete zabezpečiť aj naďalej tie kvalitné a dobre platené miesta aj v rámci vašich volebných okrskov, tak je nevyhnutné niečo spraviť. Ďakujem pekne za pozornosť. Green, uh, Ďakujem pekne. Bolo to, bolo to dobré, kvalitné, bolo toho veľa. A teraz vstúpime priamo do diskusie. Rostet ako prvý. Vraiment, euh, vous adressez toutes mes félicitations pour euh, la présentation que vous venez de nous faire, qui malheureusement euh, ne nous permet pas. Euh, ďakujem pekne, ďakujem za vašu prezentáciu. Bohužiaľ, veľa optimizmu z nej nemôžeme čerpať, pretože eh, právom eh, ste načetli Európu, ktorá stále viac zaostáva. Komisia má vypracovať návrh v roku 2012, ale za ten čas e, stále strácame viac a viac, stále sa dostávame do závozu a strácame pracovné miesta. Takže ďakujem za prezentáciu, ďakujem za správu, ďakujem za všetky tie argumenty, ktoré ste e, predložili a ktoré naozaj fungujú ako argumenty, ktoré podporujú náš, náš pohľad na priemyselnú politiku. Ja som bola spolu v tejto veci a mnohé z tých e, vašich poznámok už boli súčasťou aj mojej správy. Aj napriek tomu, že pripúšťam, že ste išli do väčších podrobností. Právom nástojíte na rôznych pravidlách, ktoré si vyžadujú zmeny, pretože ak nezmeníme eh, pravidlá trhu, tak sa nikam nedostaneme. Súhlasím s vami, eh, že bude nevyhnutné uskutočniť eh, také riadne vypočutie, ale na vypočutí bude nevyhnutné zabezpečiť aj prítomnosť poslancov z výborov, ktoré sú zodpovedné za jednotný trh a za otázky hospodárskej súťaže. Pretože tu na výbore pre priemysel vlastne hovoríte tým, ktorí už na tú vieru vašu, tak povedať, prešli. Podľa spravodajcu socialistov, pokiaľ ide o priemyselnú politiku, táto správa bola prijatá veľkou väčšinou. Bol dosiahnutý konsenzus, ale vyžaduje si to širší konsenzus. Je nevnutné presvedčiť tých kolegov, ktorí sú zodpovední za otázky hospodárskej súťaže, konkurencieschopnosti, oni si musia, musia vypočuť vaše posolstva. Ešte by som chcela povedať jednu vec. Hovorili ste o výskume. Ešte stále vás znepokojuje odliv mozgov? Vieme, aká je situácia v oblasti vysokého školstva. Vieme, že naše univerzity nie sú e, tými top hráčmi, ale e, podľa vás ešte stále dochádza k tomu odlivu mozgov, o ktorom sme počuli. Darí sa nám prilákať e, výskumných pracovníkov na vysokej úrovni zvonka, z zahraničia? A otázka ďalšia, aké typy účinnej komunikácie, aké PR, aké by sme dokázali robiť, pokiaľ ide o no, veci ako nanotechnológie, pretože je tu veľká miera skepse, pokiaľ ide o bežných občanov a mnohí z našich kolegov sú znepokojení. Obávajú sa právom, hlavne pokiaľ ide aj o výbor pre životné prostredie, pretože tam sú nejaké otázky životného prostredia, takisto verejného zdravia. Ak chceme ale dosiahnuť pokrok, tak musíme byť schopní e, vysvetliť, prečo tieto nové technológie majú byť prospešné, prečo sú teda dobrou vecou. Pretože sú zdrojom inovácií a nakoniec, a to bolo aj súčasťou správy o priemyselnej politike, ktorá bola zverejnená v tomto parlamente, musíme zabezpečiť nevyhnutne, že naše pravidlá, ktoré sa týkajú e, štandardov životného prostredia a sociálnych štandardov, že budú také, aby sme nestimulovali vlastne e, presídlovanie firiem. Musíme prevediť naše pravidlá, ktoré sa týkajú štátnej pomoci. Musíme sa pozrieť na to, ako fungujú tie, naj, tie najlepšie štátne firmy, národné firmy, mali sme takéto pravidlá, ale v súčasnosti už neexistujú. Takže vy ste načetli obraz, ktorý je veľmi zaujímavý. Ale musím povedať, že ma znepokojuje to, čo ste vy predostreli. Pretože vy nám vlastne hovoríte, že komisia nenačúva vašim argumentom a to ma znepokojuje. čo kontakty s členskými štátmi, s jednotlivými členskými štátmi a s radou? Možno by bolo dobré nabádať radu k tomu, aby zabezpečila isté napredovanie. Ja viem, že to trvá pomerne dlho, ale myslím, že v tejto čas, časoch krízy rada sa nám ťažko vie dopredu. Ďakujem za tieto podnety. Pani Viera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rada poďakovala v mene skupiny za to, že ste prišli do nášho výboru. Ďakujem za vašu naozaj vynikajúcu úvodnú prezentáciu a ďakujem aj za odvedenú prácu celej vašej odbornej skupine. Súhlasíme s vašou analýzou aj s vašimi odporúčaniami. A všetko, čo ste povedali, berieme na vedomie a môžete sa spolahnúť na našu podporu. Z tých aspektov, o ktorých ste dnes hovorili a ktoré sú vo vašej správe, by som rada zdôraznila dva, ktoré sú podľa mňa dôležité. Tvorba kapacít, to je prvá vec, akým spôsobom prekonať to oddelenie akadémia a prax. A potom druhá otázka. Tá sa týka skôr takej disciplinárnej sféry. Hovorili sme o tom už v rámci 7. rámcového programu. Predložili sme pozmývacie návrhy, z ktorých mnohé boli schválené. Išlo o to, ako by sme mohli zlepšiť prípravu konkurzov z multidisciplinárneho hľadiska. No a na teoretickej úrovni to bolo vypracované veľmi dobre, ale v praxi sa objavil obrovský odpor zo všetkých strán, zo strany komisie aj zo strany samotnej vedeckej obce. A z vašej strany vyplýva, že hlavným problémom, na ktorý upozorňujete, je problém porozumieť jeden druhému. A toto platí pre všetky strany. Ako tieto bariéry prekonať? Ako uplatňovať multidisciplinárny prístup? To je moja prvá otázka. A druhá otázka, to je tá druhá téma, ktorá nám leží na srdci, ide o tvorbu kapacít. A mňa by zaujímalo, aké nové kompetencie, aké nové odbory by sme mali vytvoriť, aké témy by mali byť viac prítomné v systéme vzdelávania tak, aby e, to oddelenie akademickej obce od e, praxe, aby tento rozdiel bol prekonaný, aby sme naozaj mali k dispozícii ľudské zdroje na splnenie cieľov, ktoré ste tu vy spomenuli. Pani Trautmann, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa chcem naozaj zo srdca poďakovať pánovi Krínovi. Jeho prezentácia bola naozaj veľmi pertinentná, keďže budeme hovoriť o novom rámcovom programe a európskej stratégii. My sme v kontakte s krajinami BRICS, s Čínou a USA, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A ja konštatujem, že veľkí konkurenti celosvetovo sa k nám nechcú pridať, pokiaľ ide o etické, environmentálne a sociálne normy, ktoré my chceme stanoviť. Pokiaľ ide o zelené technológie, technológie, A oni teda, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, neustále investujú a pritom zabúdajú na také hodnoty, ktoré sú dôležité pre nás. Pán Krín to správne pomenoval. Neinvestujeme na správnom mieste, nemáme potrebné metódy a prostriedky na to, aby sme v konkurencii obstáli. No to by nám malo zatriasť a malo by nás to príjmeť, prijať rozhodnutia. Ja teraz nechcem hovoriť jednotlivo k jednotlivým odporúčaniam. Pani Grostet eh, to nazvala konvergenciou v parlamente. Musíme sa hýbať dať do pohybu, lebo to sú dôležité technológie, ktoré úzko, spolu, úzko súvisia s celým systémom produkcie. To sú technológie budúcnosti. Mám zo pár otázok a možno aj nejaké podnety. Poprvé, všimla som si, že pokiaľ ide o tie pravidlá, že tam viacero odvetví a viacero činností komisie je mm, tým postihnutých, takže na to treba dávať pozor. Potom, akú politiku rozvoja chceme e, na úrovni EÚ s podporou členských štátov. Ja by som bola rada, keby a komisia by to mohla spraviť, keby e, sme jasne poukázali na to, kde sa nachádzajú jednotlivé výskumné centra, podniky, výroba, a ako to vyzerá z geografického hľadiska. Máme program Erasmus, tak prosím, hľadajme v tých laboratóriách mladých výskumníkov a dajme k dispozícii prostriedky na podporu práve týchto mladých vedcov. V malom to funguje, takže v USA napríklad majú federálnu agentúru pre pokrok oni hľadajú autorov alebo majiteľov patentov e, celosvetovo a potom ich presvedčia, aby e, to e, priznali mm, v USA. Takže toto musíme robiť. A bola by som rada, keby komisia pracovala nejakú daňovú štúdiu, ako dosiahnuť vytvorenie potrebných stimulov pre výskumnú činnosť u nás som sa tým už zaoberala v mojom regióne a zistila som, že vo Francúzsku je veľmi veľa nových podnikov, ktoré sa zaoberajú transferom technológií, pretože tu máme stimuly v tejto oblasti a potom neskôr idú ďalej. Pokiaľ ide o hodnotový reťazec, tak konštatujem to, čo povedal pán green, teda že nie sme schopní na našom území e, udržať e, jednotlivé podniky. Inštitút pre technológie dokáže tento splniť naše očakávania. Môžeme prosím zistiť, kde sú tie mozgy, kde sa tvorí to duševné vlastníctvo. Musíme sa postarať o to, aby spolupracovala vedecká obec a podniky. Vystáva otázka, ako ich môžeme mobilizovať spoločne. Toto je pre mňa to rozhodujúce. A teda moja otázka na pána Krína. Áno, vy ste boli zdržanliví, pokiaľ ide o dopady, ktoré by mohol mať, tento, mohol mať táto správa na európske programy. Máme debatu s komisiou. Komisia navrhuje zlúčenie viacerých programov, inovácie a rámcový program. Považujete to za správny prístup? Nemali by sme, možno vychádzajúc z vašej štúdie, e, sa zamyslieť nad rozdelením prostriedkov na medzitlivé programy a zamyslieť sa aj nad podporou členských štátov. Ďakujem pekne, kolega Lambert. Ďakujem, pán predseda, pán Klin. Ešte než prejdem k jadru môjho vystúpenia. Chcem sa vás spýtať, tie sumy, ktoré tam boli, to všetko sú verejné financie, áno? Ja by som mal na vás niekoľko otázok. Poprvé, rozdiel medzi výdavkami e, na základný e, výskum, aplikovaný výskum a tak ďalej. E, keď sa pozriete na súkromné financovanie Mm, je to, vyzerá to inak, alebo je to rozloženie približne rovnaké ako v prípade verejných financií? Pokiaľ ide o verejné zapojenie, ja by som sa rád zameral na jednu veľmi konkrétnu vec, konkrétne peniaze, Regulatorné prostredie to vynechám, ale peniaze, lebo nemôžeme ignorovať ten kontext, v ktorom sa nachádzame. Nezaplavuje nás prílev eh, hotovosti ako v prípade Číny, pretože v Číne podniky majú eh, lacné financovanie zo strany štátu. A my sa v najbližšej budúcnosti do podobnej situácie istotne nedostaneme. Bolo by možné dať e, e, bankám mandát alebo nejaký príkaz poskytovať úvery. Nie, to nemôžeme, pretože naša ekonomika nefunguje na rovnakom princípe ako tá čínska. Takže musíme inteligentne zaobchádzať s tými prostriedkami, ktoré máme. Vy ste vraveli, že musíme urobiť eh, viac eh, pre tú jednu konkrétnu stranu tej rovnice. Myslíte, že by sme mali verejné prostriedky eh, presunúť od toho základného výskumu k tomu aplikovanému, možno dokonca priemyselné aktivity mám na mysli. To je prvá vec. Druhá vec. Európa množstvo peňazí nemôže dávať na dva veľké projekty. ITER je prvý, mm, môže sa vám to páčiť alebo nie, ale my sme sa zaviazali minút 10, 12 či 20 miliard na tento projekt, na projekt ITER. Takže my to dokážeme, môžeme financovať takéto veľké projekty a to sa týka aj Galilea. Takže Ak som pravde pochopila, ste povedali, tak ste vraveli, že by sme nemali investovať do týchto projektov. Vy ste spomínali KET, ja som spomenul ITER, e, to je projekt, ktorý môže a nemusí výsť e, v horizonte 15 rokov. A pokiaľ ide o Galileo, tam ide o technológiu, ktorá existuje nedostaneme ehm, z toho konkurencie e, schopnú, konkurenčnú výhodu a strácame v oblasti, kde by sme takúto konkurenčnú výhodu získať mohli. Takže ako je to s tými veľkými projektami? Sú toto tie správne projekty? My nebudeme schopní mobilizovať veľké sumy verejných prostriedkov. V najbližších rokoch to, čo sa bude investovať, to bude gro súkromné prostriedky. Domácnosti a podniky budú rozhodovať o tom, do akých projektov a či do takýchto projektov budú e, investovať, ale ja tu nevidím nejaké nadbytočné kapacity veľkých rozmerov, zdaňovanie a tak ďalej. No už tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii na takéto aktivity, je ich naozaj veľmi málo, takže musíme si vybrať. Mi sa páči ten váš prístup. Mňa by zaujímalo, čo by ste odporúčali odbor, e, politikom, aby sa vedeli rozhodnúť, ktoré projekty podporiť a ktoré nie. Pán Tojrer. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja sa chcem v mene liberálov poďakovať hostovi za príspevok. Sú to veľmi zaujímavé výsledky politika technológií bude dôležitá pre budúcnosť európskej ekonomiky. Ja si myslím, že tu sme si všetci zajedno. Moja prvá otázka, hovoríme o technológiách, vaša prezentácia. Nevidel som to veľmi dobre, keďže tu máme také malé obrazovky. Takže mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli dať k dispozícii bolo to veľmi dobré zhrnutie tej vašej správy, takže bolo by dobré, keby sme ju mali. A to druhé teraz načutil kolega Lambert. Vnímam to podobne, pokiaľ ide o financovanie v Európe. V našom hospodárskom modeli mobilizácia súkromného kapitálu bude zohrávať dôležitú úlohu. Poviem to inak. Čína, čínska výzva pre Európsku úniu Čína je úspešným exportérom, majú obrovské štátne rezervy, ktoré vychádzajú z toho, že v systéme Číny sa tie exportné úspechy mm, nejako nepostupujú ďalej e, zamestnancom, pracovníkom a kladiem si otázku, či tento model môžeme skopírovať, či ho vôbec skopírovať chceme. Ja myslím, že nechceme ale podľa mňa by bolo veľmi jednoduché povedať, je tu nejaká medzera a zapchajme ju verejnými prostriedkami. A tým sa to celé vyrieši. Podľa mňa tá odpoveď nie je takáto jednoduchá. Príklad fotovoltaiky poukazuje na to, že v prípade Nemecka je mnoho dotácií, mnoho štátnych zásahov a žiadaný výsledok sa nedostavuje. Takže v tejto súvislosti moja konkrétna otázka. V porovnaní s USA je to tak, že v USA verejné prostriedky sú príčinou toho, že v určitých oblastiach eh, má USA, majú USA väčšiu produkčnú kapacitu, hoci patenty sú v držbe Európy. Takže či vaša správa dospela k tomu záveru, že vyššia produkčná kapacita je spôsobená väčším verejným financovaním, alebo či to celé je potrebné vnímať v nejakom, nejakých širších súvislostiach, pretože v praxi vystáva otázka, či patenty sami o sebe sú dobrým ukazovateľom. Ja som minulý týždeň navštívil malé podniky a tam som na praktickom príklade videl, že oni eh, nechcú nahlásiť patenty, pretože nechcú stransparentniť svoju technológiu, eh, boja sa, že potom tu bude ďalšia konkurencia a tiež sa boja aj tých vysokých nákladov. Takže keby ste sa mohli k tomuto, prosím vás, vyjadriť. Pani Hercog. Ďakujem, pán predseda. Ja som poslankyňa z Maďarska. Výborná prezentácia, výborné výsledky. Veľmi jasne ste nám to odprezentovali. Pačilo sa mi to. Peniaze, O chvíľu budeme hlasovať o finančnej stránke rozpočtu a o ďalšom e, rámcovom programe. Vy ste spomínali, že 7,6 miliardy dostane firma v Číne ako záruku na pôžičku. My to v Európe nemáme. Cel... 7,6 miliardy eur, to spoveda presne rozpočtu nášho rámcového programu číslo 7, takže jeden podnik eh, to dostane v Číne a u nás taká istá suma pre celú Európu. Potom e, kapitola schopnosť. tiež e, relatívne nízky obnos. Takže pokiaľ ide o tých vašich 10 bodov, to nám je celé na nič, ak sa nenavýši rozpočet. Takže čo je odpovedou? Viac Európy. V opačnom prípade ak len budeme rozširovať e, rozsah pôsobnosti, ale rozpočet zostane nezvýšený, tak e, na čo to robiť? Po druhé, to ste nespomínali, vy ste hovorili o odvetviach, o odvetviach proti ktorým ja e, bojujem deň batérií a tak ďalej, každoročne už teraz šiestý. A ja chcem spomenúť legislatívu. Ja som bola tieňová spravodajkňa za moju skupinu pre REACH a dopad REACH na batérie, potom legislatíva o batériách, o hračkách, mnoho elektronických hračiek, aj Barbie, majú baterku. Ja si pamätám, keď sme o tom hovorili a musím povedať, že naše legislatívne právomoci a teda náš vplyv na tieto priemyselné odvetvia e, sú veľmi dôležité. V roku 2005 sme hlasovali o svetlách, potom o bioetanole, všetko si to pamätám. A potom práva duševného vlastníctva. Pani Freeling z komisie, obrov, aký obrovský kus práce odviedla. Takže toto je druhá vec. Áno, inteligentná regulácia je kľúčová. A celé to musí byť jednoduché. Keď hovoríme o výskume, tak stále hľadáme niečo sexy, ale vy tu spomínate základné priemyselné odvetvia, etanol, svetla a tak ďalej. Ja som študovala ehm, biotechnológie, takže uh, Eh, pre mňa to zaujímavé je, ale možno pre ostatných nie. Takže to sú úplne bežné priemyselné odvetvia, ktoré v súvislosti s KET spomíname. A potom tretia vec. Rada pre konkurenciu konkurencieschopná vlastnú súťaž by mala si vypočuť, si vypočuť od vás tú istú prezentáciu ministri financií, tých nezaujíma ju svetla bioetanol. Momentálne sa zaoberajú iba menovými otázkami. Výroba ich nezaujíma. To, potreb, to musíme zmeniť, lebo akcionári môžu byť vzdialení od svojich akcií, ale výroba musí byť blízko k eh, rozhodovacej úrovni. To sú teda Tri body z mojej strany. Prepačte, neboli to otázky, boli to skôr poznámky, ale vy ste hovorili o mnohých odvetviach, ktoré sú moje obľúbené. Pani van Bremt. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručná. V prvom rade ďakujem za vašu prezentáciu. Mnoho vecí bolo pre nás nových Myslím, že všetci máme podobný pocit ako vy, ale teraz ste tento náš pocit podložili aj číslami. A ja si myslím, že všetko, čo ste povedali, všetky vaše odporúčania, že máte vo všetkom pravdu. Chýba nám taká vodcovská taktovka, vidíte, aké problémy Európa má. Nede iba o to, že nemáme dostatok peňazí. Áno, chceme viac peňazí na výskum a vývoj, ale uvedomme si, že k tomu nedôjde, musíme si zarobiť priority a s tým máme ťažkosti. Pán Lamberts povedal, že takto Európa funguje, každý členský štát je potrebný nejakým spôsobom uspokojiť a preto sa investuje do jedného, do druhého, do tretieho, ale my by sme si mali stanovovať jasnejšie priority v oblasti KET. Takže skúsme sa vydať týmto smerom. Vy ste hovorili, že peniaze, ktoré sa míňajú, sa musia míňať náležitým spôsobom výskum a vývoja, potom tie ďalšie fázy a uh, tu vás tiež podporíme. Ale je nepríjemné, že nemáme žiadne čísla konkrétne. Pán Green, ja si ale nemyslím, že toto je jediný dôvod, prečo máme problémy. To sú dôvody krátkodobé, ale sú tu aj dlhodobé aj tým ste sa museli zaoberať. Vašu správu som si ešte neprečítala, prečítam si, ale zaoberali ste sa napríklad tým, ako členské štáty, áno, sú medzi nimi rozdiely, ale musí existovať nejaká všeobecná kultúra v našich členských štátoch, ktorá je určitou prekážkou napredovaniu. Niektorí stále hovoria, no keď sa rozhodnete postaviť novú fabriku, aby tie technológie priemysel využíval. Dá sa to v Koreji urobiť za 6 mesiacov a v Európe zatiaľ len pripravujú plány. Potrebujeme samozrejme povolenia, reguláciu a tak ďalej, ale možno by sme mohli KET využiť na to, aby v členských štátoch vzniklo nejaké laboratórium, nie len pokiaľ ide o tie technológie, ale aj pokiaľ ide o povolovacie konanie, rýchly postup a tak ďalej. A ešte na záver, je to vec, o ktorej som presvedčená, nemám k tomu možné konkrétne čísla, hoci vaše čísla to potvrdzujú EU a USA vždy tlačili na to, aby tu boli nielen technológie, ale aby tu boli aj podniky, aby tu bola výroba, aby tu boli ľudia. ja myslím, že tých ľudí už teraz nemáme. Bojíme sa prevziať riziko a to možno súvisí s tou politickou érou, v ktorej žijeme, súvisí to aj s našim vzdelávacím systémom. Toto je dlhodobý faktor, musíme náš systém vzdelávania prehodnotiť, nielen univerzity, ale aj to úplne základné vzdelanie. Takže z dlhodobého hľadiska by toto malo byť súčasťou našich aktivít. Ďakujem za túto prednášku. Ste si určite všimli že práve vaša prezentácia, vaše čísla nám umožňujú lepšie si interpretovať fakty, možno také, ktoré neboli tak jasne na priesečníku s inými svetovými eh, mocnosťami. Rada by som požiadala predsedníctvo a koordinátorov, aby sme premyšľali o tom, ako by sme mohli spracovať dôležité dnešné výpovede, ako by sme mohli mať širšiu rozpravu s ďalšími výbormi a s radou, aby sme o tom ďalej hovorili a e, uviedli to do konkrétnejších činov. takéto eh, javy nás konfrontujú s tým, že Európa sa nespráva primerane. Chýba tu politická vízia. Nie sú to len čiastkové opatrenia, ale potrebujeme spoločný európsky integrovaný, integračný prístup. Ekonomika, rozpočtová politika, výskum, inovácie – Otázka znie, či Európa toto chce eh, príslušnými kapacitami riešiť. Nejde tu len o politický každodennú činnosť v krízovom období, o to viac. Problém je veľmi široký, ale to už tu bolo povedané. Mohli by sme pokračovať tiež aj v konkrétnych veciach a preto vás žiadame o ďalšiu podporu a pomoc. Kolegyňa Hercog veľmi dobre vie, aký rozpočet je. A vieme, že Európa s týmito obmedzenými zdrojmi nemôže urobiť všetko, čo si želá. Ale aj s týmito obmedzenými zdrojmi v každom prípade, ak sem pripočítame i národné zdroje, môžeme dosiahnuť dobré výsledky. Ale ako to urobiť? Spoločné programy, ktoré spoloč, vyžadujú spoločné financovanie, by mohli slúžiť e, na tento účel. Ide o to, akým spôsobom zjednotíme tieto nedostatočné zdroje, ako ich valorizovať medzi kapitolami európskej politiky. Máme výskum a vývoj a priemyslové politiky, potom štrukturálne fondy a časť týchto zdrojov je tiež určená na technologický rozvoj. Sú to však len také kvapky. A ďalšia vec, ktorá sa týka zdrojov. Ak nebudeme mať jasné pravidlá, vy ste hovorili o tom príklade, tuším z Francúzska, že teda bol, bol, existoval patent, ktorý bol veľmi dobrý, nikdy však nemohol byť uvedený do praxe. Ten podnik sa musel predať do Ruska. To je problém, o ktorom, myslím, všetci vieme. Ako by sme ale mali postupovať? Akým spôsobom získať financie na to, aby ten patent mohol byť uvedený do praxe nakoniec? Ako viete, množstvo e, akademického úsilia končí buď v podobe publikácie alebo patentu, ale ďalej už to nejde. Máme problémy daňové, problémy s praxou, že sa nám to nedarí uvádzať do praxe. Aká je teda odpoveď? Každá krajina sa snaží byť atraktívnejšia, niektorým krajinám sa to podarilo, ale nemyslím si, že Európa že Európa by sa mala snažiť o nejakú internú konkurenciu. Hovoríme aj za svoju krajinu, ktorá sa ani nesnaží byť atraktívna. Určite nie je cesto, aby sa jednotlivé členské krajiny snažili byť atraktívne a priťahovať kapacity. Myslím si, že ako celok by sa Európa mala snažiť o určité sporočné úsilie. A posledná otázka, taká operatívna. Hovorili sme o efektívnom využití zdrojov. Máme tu Európsky technologický inštitút, jeho činnosť práve začala. Potom máme informácie, ktoré ukazujú, že sa ide správnym smerom. Máte vy s nimi nejaké kontakty, máte nejaké návrhy, navrhujete prípadne zvolať Európsku radu pre výskum a vývoj. Mňa vždy desí návrh vytvoriť nový orgán. Hovorím si, čo bude ten e, orgán robiť, aký bude mať vzťah k existujúcim orgánom. Takže vás prosím, nenavrhujte už ďalšiu žiadnu organizáciu. Snažme sa, aby dobre fungovali tie orgány, ktoré existujú. Doplním ešte ja otázku. Bolo zaujímavé, šokujúce, podnetné počuť tieto slova. Potom zostáva sa spýtať ešte, prečo sa nám dosahovať tak málo účinnosti v inováciách. TV. je to snáď tým, že že nenachádzame správny smer, že nemáme finančné prostriedky, že sú postupy zložité, alebo to spočíva len v tom, že určité politické právne rozhodnutia, ktoré sme prijali, život tým výrobcom v podstate stiažujú. Keď budeme túto otázku riešiť, treba ju riešiť plnohodnotne. A pri tej poslednej sme my tými, ktorí, ktorí e, musia zodpovedať tú otázku. Musíme zodpovedať aj na otázku, či je možné, že určitou legislatívou výrobu v Európe stiažujeme, napadajú ma. Také príklad, možno sme to chceli a berieme to do úvahy, ale potom sa nemôžno stiažovať, keď to neprejde. Ale potom možno povedať, že to, čo neprešlo, sme takto nechceli a chceme no, no, myslieť na novo, treba preveriť, či to, či oné zákonné rozhodnutie netreba revidovať. Stálo za to. Je to rozpráva, ktorú často riešime, keď hovoríme, že chceme hovoriť o dopade, aké dopady to všetko bude mať keď teda vedieme túto rozpravu treba ju viesť do hĺbky. Viete odhadnúť, koľko percent, koľko ktorá časť spôsobuje. To asi nebudete môcť povedať. Aby sme mali tak trochu predstavu, aký veľký podiel je toho, koľko inovácií nedostávame, transfer teda tých vedomostí inovácií, koľko vecí znamená, že sme sami za to zodpovední. teda mierne povedané. Pán Green. Myslím si, že otázok je naozaj dosť a ja vám teda chcem dať možnosť, aby ste mohli odpovedať. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem vám za všetky vaše otázky. Ak môžem, prejdem nimi od začiatku. Ďakujem, pani Grostec, za vaše komentáre. Najprv, pokiaľ ide kontakt e, s členskými krajinami, budem vás informovať, že tri členské krajiny, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, ich príslušní ministri tí príslušní ministri prijali bezprecedentný krok, že hneď po správe vydali spoločný list podpísaný všetkými troma ministrami, plne podporujúci odporúčania správy. Tento list teda dáme k dispozícii vašemu sekretariátu. Môžete sa len pozrieť. Očakávame podobné listy z Polska a Španielska. A chápeme, že tam došlo k splzu, keďže boli prázdniny. Máme teda veľmi silnú podporu z viacerých členských krajín. Špecificky si vyžiadali plnú implementáciu odporúčania správ, odporúčaní správy. Tieto odporúčania obsahujú aj špecifickú finančnú linku pre e, projekty multi-KET, teda viaceré e, elementy KET, otázka a mnohú, ktorí ste mnohí e, položili. Problém je to multidisciplinárnosť e, dnešnej výroby, že tie technológie sú vlastne multidisciplinárne. V súvislosti s európskymi rámcovými programmi sa vlastne pri, pri, príslušia jednotlivé e, ke, kec do rôznych generálnych riaditeľstiev či už je to výskum alebo inovácie, alebo priemysel, biotechnológie, všetko sa nachádza inde. Takže momentálna reakcia na listy ministrov nebola pozitívna, že by bola tu schopnosť spojiť tieto technológie spoločne do e, multidisciplinárneho prístupu tam, kde je to potrebné. Naďalej si myslia, že materiály pre touchscreeny či nové sklá majú byť vo výskume a iné zase majú byť v inom DG, takže tie problémy ostávajú. Bola tu tiež návrh e, novej e, finančnej linky pre Multicats a DG Industry sa na to teraz aktívne pozera. Budúci týždeň k tomu prebehne zasadnutie. Skutočnosť však zostáva taká, že väčšina, väčšie rozpočty zostanú v jednotlivých e, riaditeľstvách a potrebujeme naozaj koherentný, integrovaný prístup. Komisia urobila správny krok vpred, keď vytvorili skupinu na, na vysokej úrovni a identifikovali sa 6 blokov keď Určite to vieme spojiť tak, aby sme vlastne vyrábali výrobky a nemuseli behať medzi riaditeľstvami Viete si predstaviť organizované produkty tohoto typu. Musíme spolupracovať. Pozrite sa na Samsung, ako rýchlo reagovali. Preto, lebo mali všetky kompetencie v rámci svojho, svojej výroby. Elektroniku, fotoniku, software, všetko in-house. Nokia tak, to, takéto možnosti nemala a preto sme prišli o tisíce pracovných miest silná podpora členských krajín, ale to však musíme pretaviť do reakcie komisie. Pokiaľ ide o odliv mozgov a tak ďalej, príklad zo začínajúcich firiem, keď dostanú tieto e, spoločnosti financie, ľudia idú s nimi. Musíme však pritiahnuť najlepších expertov v technológiách. množstvo e, miliard eur priamo len na vedu. Ak budete študovať slimákov, tak asi vám agentúry dajú lepšie financovanie, než keď pozeráte, sledujete magnetickú rezonanciu. Je to len technológia, nie je to čistá veda. Všetci tí, ktorí dostávajú tie prostriedky, sú akademici, takže to je veľký problém. A Európa linie na vzdelávanie e, na vedcov, tak takisto by malo ísť ďalšie euro na inžinierov, technológov. aby sa vracali prostriedky na naše trhy. Výnimočná vec, výskumná rada pre e, technológie. Keď som bol naposledy v Írsku, tak sme vytvorili Írsku výskumnú radu, pre vedu, inžinierstvo a technológie. Odmietli sme, e, rokovali sme s Irským ministerstvom množstvo mesiacov. Chceli sme totiž, aby tam bolo strojárstvo, technológie. Naša výskumná rada, Európska rada, je, veľmi, veľmi nešťastné, nešťastné e, gremium je tam veľmi zlý, zlý, zlý dôraz. Takže odpoveď je, treba to pre, pretaviť do faktov, možno, že presvedčíte vašich ministrov, aby sa držali litery svojich z toho listu. Musíme prostriedky e, nasmerovať v tom smere, ako som to popísal, ak chceme zastaviť odliv mozgov. Takže ďakujem. Dúfam, že to odpovedalo na vaše otázky pokiaľ ide otázku pani Madurel, toto eh, odpojenie medzi trhmi a, a univerzitami, to je oblasť, v ktorej som pracoval, univerzity nie sú podľa mňa vytvorené tak, aby dokázali ísť od bodu A do bodu Z v jednom kroku. Musíme mať aj ďalšie infraštruktúry, aby sme prešli jednotlivými úsekmi, piliermi, aby sme od vedy prešli k trhám. Máme výborné výskumné organizácie vo Fínsku a vo Francúzsku. Musíme im však dať možnosť Zúčastnili sme sa mnohých zasadnutí. E, komisia e, iniciovala mnohé stretnutia k vede, ale nepočul som o takých stretnutiach pre technológie. Musíme, nepotrebujeme viac prostriedkov, potrebujeme ich len za, lepšie nasmerovať. Nesme byť taká nerovná. Keď sme jediný blok vo, vo, e, vo svete, ktorý vlastne investuje oveľa viac nevyrovnanie len na vedu, než na technológie. Musíme reagovať, musíme zabezpečiť, že financujeme projekty, ale realita je taká, že, že na škále od 1 do 10 jednotka je základná veda, 10 je produkt na trhu momentálne, komisia financuje len projekty od jednotky k štyrke. vnímajú akési nebezpečenstvo, že úroveň 5, to už sú prototypy v laboratóriách, to už by bolo príliš blízko k trhu. To je choré. Financie v Spojených štátoch je od 1 do 8, v Ázii takisto. Je tu odpojenie medzi univerzitami a trhom. A my neumožňujeme tým výborným ľuďom tu v Európe týmto sa zaoberať pretože máme tento predsudok, že je to príliš blízko, ktorú nie je tu právna prekážka, ktorá by sa byla s predpismi Národnej obchodnej organizácie a podobne. Výsledok je, oveľa väčšia účasť e, priemyslu by bola v rámcových programov. Účasť priemyslu dramaticky klesá. Potom som tu ešte nehovoril, to je iný, iná téma. Účasť priemyslu kles, lesa v rámcových programoch. Nemôžu totiž pracovať na relevantných témach. Musia pracovať na základnej vede, ak chcú prostriedky od komisie a potom to presmerujú, tie prostriedky. Máme výborných ľudí, ktorí by to v Európe mohli robiť. Musíme im však dať muníciu, aby mohli ísť dopredu a bojovať. Multidisciplinárny prístup, o tom sme už hovorili fotonika v, de, v DG IMSO a tak ďalej. Nemôžeme použiť e, s fotonikou robiť nič, keď nepracujeme zároveň s novými materiálmi. Nedáva to zmysel. We talk about three pillars aké nové kapacity musíme vybudovávať. Myslím, že v tej správe hovoríme o troch pilieroch. Najskôr musíme zabezpečiť eh, pilier technologických eh, schopností, tak aby sme zaplnili tú medzeru, ktorá bola identifikovaná medzi univerzitami a odvetvím. Musíme podporiť organizácie aplikovaného výskumu, musíme byť na ne hrdí, musíme poskytnúť prístup, tak aby dokázali sa uchádzať o niektoré financovanie ktoré vyčlenuje Rada pre výskum, musíme im umožňovať predkladať aplikované e, projekty, kde, sa, kde budú hovoriť o tom, že budeme robiť prototypu a, e, prototypy a nie niekto povie, že to je blí, príliš blízko k trhu, napriek tomu, že 3 roky môže trvať vývoj takéhoto prototypového produktu, skôr ako sa to dostane na trh, takže je tam veľký kus práce, skôr ako budeme môcť hovoriť o multidisciplinárnom prístupe. Pani Trautmann, tri veci, ktoré ste spomenuli. Ďakujem za tieto pripomienky. Hovorili ste o pravidlách hry najskôr. V Európe máme toľko prekážok, úplne sme zablokovaní. Aj keby si jednotlivý členský štát eh, želal podporiť jednu z kľúčových svojich spoločností v jednej z kľúčových oblastí, a vezmem si teraz príklad Crocus Technologies, eh, celosvetový líder v eh, magnetických technológiách, môže byť veľmi dôležité. Do budúcnosti nie je možné im poskytnúť 50-percentný grant, pretože e, DG Competition znesie námietku napriek tomu, že spoločnosť môže vygenerovať, tak, že teda môže podielať sa niekoľkými miliónmi eur, stovka miliónov eur, preto v spoločnosti odchádzajú, tie pravidla nie sú rovnaké. E, nie, je to, nie sú to rovnaké pravidlá hry. Myslím, že by bolo výrazne viac e, investícií zo strany odvetvia, keby to bolo zjednodušené. Viete, mnohí hovorili o Číne počas e, tých pripomienok, ja to chápem. E, nechceme mať rovnaký systém, máme rôzne hodnoty, rôzne kultúry v Európe, ja plne súhlasím, ale Spojené štáty, v prípade, že Spojené štáty dokážu napredovať a dokážu identifikovať, dokážu presne s laserovou presnosťou ukázať na kľúčové spoločnosti v kľúčových oblastiach a ich stimulovať. A keď dokážu vyťahnuť z Francúzska ich e, lídra v oblasti produkcie batérií a v Nemecku nejakého lídra, ktorý robí napríklad v oblasti chemikálií, chemických látok, BAS, e, musíme byť schopní konkurovať takýmto ponukám Nejde o viac peňazí, ide o inteligentnejšie vynakladané prostriedky, inteligentnejšie pravidlá a reguláciu. S komisárom Barnierom sa stretávame, ako som už povedal, 28. septembra, aby sme hovorili napríklad o vyrovnaní financovania aby sme dokázali vyrovnať napríklad e, niekedy tie stimuly, ktoré dávajú e, Spojené štáty. Bude to ale ťažká diskusia. Bez pochyby. Určite vám poskytneme spätnú väzbu. Pokiaľ ide o otázku, či by sme alebo v perspektíve, ktorá politika, aká by mala byť tá politika vývoja, mali by sme mať integrovaný prístup, mali by sme prejsť tým údolím smrti, takže budeme sa musieť sústrediť na technologickú infraštruktúru, a technologické investície, ktoré boli spomenuté a takisto budeme musieť byť schopní e, e, financovať pilotné linie, tak aby na konci boli prototypy odvetvie negeneruje zisk 3-5 rokov, e, viacero rokov, najskôr musia spraviť e, nejaký prototyp, aby videli, ako sa bude správať na trhu, aby dokázal e, nejakým spôsobom presvedčiť takú prílnavosť, aby dokázal sa naštartovať na tom trhu. Musíme pomôcť v tomto ohľade, pokiaľ ide o financovanie pilotných linií. Keby som mohol teraz prejsť ďalším otázkam, pán Lambert. Vy ste hovorili o tom, že obrovské prostriedky v budúcnosti budú súkromného charakteru. E, súhlasím s vami, ale musíme umožniť odvetviu, musíme uľahčiť teda vynakladanie takýchto prostriedkov. Existuje európsky program v rámci spoločných technologických iniciatív DGNCO. 400 miliónov eur k minulému roku zostávalo neinvestovaných, pretože E, odvetvie sa nemohlo zaviazať k takémuto programu v rámci akceptovateľných podmienok a členské štáty tiež sa nemohli podielať na tom projekte za priateľných podmienok. Mierna zmena v rámci tohto programu, v rámci tých nariadení, ktoré by umožnili členským štátom spolu investovať s komisiou, namiesto toho, aby dávali tie svoje peniaze do bazéna a uvidia, že čo z toho bude nakoniec, a že to nie je to, čo by chceli, to by naozaj si nevyžadovalo obrovské investície zo strany priemysla, ako priemyslu ako príklad pre DGNCO. Ja som e, pracoval s viacerými elektronickými spoločnosťami, alebo spotrebnú elektroniku a dali sme ich do priemyselných projektov, ktorých celková hodnota bola e, viac ako miliarda eur, kde 50% nami sa podielal práve odvetvie. Keby sme dokázali správne nastaviť jedno z tých nariadení v rámci JTI e pravidiel, tak by to bolo fajn, to by bolo, vygenerovalo investície viac ako 500 miliónov. A my sme to dali dohromady za dva mesiace, pred dva mesiace Enviny a sme ho oslovili a predostreli sme to komisie. My sme povedali, 400 miliónov ostalo vysieť minulý rok, pretože sa ODT nedokázalo zaviazať za takýchto podmienok. Toto by sme dokázali spraviť, sme povedali komisii, keby sme to pozmenili troška. Čiže súhlasím s vami, potrebujeme e, súkromné investície, musíme ich uľahčiť a nie im klasť prekážky. Potrebujeme v tomto ohľade podporu komisie. Ďalšie pripomienky, mobilizácia okolo veľkých projektov. Súhlasím. Predovšetkým, pokiaľ ide o tieto kľúčové technológie, eh, potrebujeme eh, veľké spoločnosti. Eh, musíme to udržať na úrovni veľkovýrobných kapacít, ale prichádzame o to z dôvodu pravidel hospodárskej súťaže, vnútornej hospodárskej súťaže. Dám príklad, nakoľko predsedu máme z Nemecka, tak dám nemecký príklad. Dražďany E, bolo hlavným mestom pri, pre výrobu mikroelektroniky. E, Výrazným spôsobom prilákali e, výskum a vývoj a dotácie z úrovne spolkovej vlády, ako aj krajiny, boli na úrovni asi 28 To bolo nedávno, minulý rok, sa do Dražďan dostal iný investor a rozhodli sa navýšiť kapacitu. Tá hodnota výroby nebola dostatočná, pokiaľ ide o cenovú konkurencieschopnosť. Tento investor bol ochotný zainvestovať viacero miliard eur. Požiadali o takú istú dotáciu, teda nemeckú, nemeckú vládu spolkovej krajiny Nemecké úrady zareagovali pozitívne. A samozrejme, že je veľa dôvodov, prečo chcete ostať na mieste, kde to funguje. Máte tam zručných pracovníkov, máte tam infraštruktúru. Avšak e, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž znieslo námietku a oni neumožnili takúto podporu 28%. Myslím, že oni to obmedzovali do výšky 18% v dôsledku čoho táto výroba bola presunutá do Spojených štátov. Viac ako 2000 pracovných miest bolo vytvorených, nových pracovných miest v New Yorku. Tam je teraz, eh, tá, ten závod sa tam nachádza výrobný, dražďanský závod je spochybnený, budúcnosť je neistá. A to všetko z dôvodu nariadení vnútornom trhu, ktoré blokujú eh, alebo zväzujú ruky členským štátom celková investícia, respektíve celková dotácia, o ktorej hovoríme, bola oveľa nižšia, ako je niekoľko miliónov eur. Musíme sa pozrieť na Európu, ktorá bude sa vracať späť transglobálnemu producentovi. Pozreli sme sa na viacero príkladov respektíve tá ročná návratnosť takýchto veľkých producentov je viac ako 500 miliónov eur ročne. 500 miliónov eur. Máme všetky tie údaje, tie vám môžeme poskytnúť. Dotácia nemeckej vlády by e, zabezpečila návratnosť v rámci dvoch rokov. O takýchto číslach hovoríme no, pri takýchto veciach a napriek tomu to bolo zablokované. Výroba mikroelektroniky v Nemecku bola výrazne podkopaná z dôvodu existujúcich pravidel na vnútornom trhu, čiže Takéto sú tie čiernobiele odpovede. Odvetvie je ochotné investovať, investovať výrazným spôsobom. Ako som to pochopil, ja som sa stretol minulé roky s mnohými čelnými predstaviteľmi firiem. V princípe každý týždeň sa stretávame s čelnými predstaviteľmi firiem, čiže súhlasím s pánom Lambercom. E, súkromné investície sú kľúčové, musíme umožniť investície. Strata v Drážďanoch e, bola tiež silným signálom pre nemeckú vládu. Keby som mohol pokračovať, samozrejme kopia prezentácie, mobilizácia kapitálu bude zohrať dôležitú úlohu. To isté ako na adresu pána Lamberca. PV ukázalo, že sme nedokázali vygenerovať tie želateľné výsledky. Bol to úplný debakel. Najväčší e, výskumný inštitút v Nemecku, Fraunhofer, zamestnáva obrovské množstvo ľudí. Je to obrovský inštitút. A najviac dotácií smeruje um, do fotovoltaiky práve v Nemecku. A je to spoločnosť, ktorá môže ľahko vypadnúť na budúci rok stop desiatky, čiže je tam niečo naozaj nesprávne. Ak máme najväčší trh na svete, najväčšie dotácia, najväčšie dotácie, alebo teda financie, no. výskumu a napriek tomu e, zaostávame. Čiže je to niečo naozaj nesprávne. Čiže to PV poukázalo na to, že nie e, dosahujeme tie želané výsledky. Musíme sa pozerať na veci v väčšom kontexte, ale nie je to len o tých peniazoch. Je treba zabezpečiť, že to duševné vlastníctvo bude využívané najskôr na pôde Európy. A odporúčanie o ktorom hovoríme, aby teda sa využívali, e, využívalo duševné vlastníctvo hlavne v Európe, teda v Európe, to by malo byť okamžite presadené. Nie je dôvod, prečo by tak nemalo byť v nadchádzajúcich mesiacoch. Treba to doplniť ako riadok v rámci akýchkoľvek rokovaní o nových zmluvách, v rámci projektov. V prípade, že spoločnosti sa toho nebudú chcieť ujať, tak dobre, nech si robia inak. Osram, Infineon, Philips, Všetko sú to spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú financovaných eh, projektov aj v Spojených štátoch. Čiže toto treba všetko preskúmať a tento výskumný prvok treba podporiť. Čiže treba ísť aj podľa pravidel Spojených štátov. Určite reciprocitu zabezpečíme aj v Európe ale nemôžeme čakať do roku 2014 na takéto niečo. E, to musí byť silné posolstvo, ktoré musí výjsť z tohto parlamentu. Čiže musíme sa podať e, do znenia protokolu. A nejde len o peniaze, ide o pravidlá, o nariadenia a tak ďalej, Regulácie. Teraz sa dostávam k pripomienkam maďarskej kolegyne. Nejde o viac peniazy, ide o inteligentnejšie nakladanie s týmito prostriedkami, e, ten prípad, ktorý som uvedol, 400 miliónov, ktoré uviazli z dôvodu pravidel ETI, to bol jeden z príkladov, kedy sme mohli zabezpečiť e, výraznú participáciu odvetvia len miernym pozmenením pravidel, práve povedzme to viete. Legislatívna právomoc je obrovská, silná, to súhlasím a to zmienujeme aj v tej správe našej. Čiže pokiaľ ide napríklad o to osvetlenie alebo osvetľovacie systémy, tak tam by sme mohli mať nejaké pravidlá, ktoré by umožnili účasť v spoločnosti, ale musíme niečo spraviť, súhlasím. A Rada pre konkurencieschopnosť e, sa ochotne toho ujme. A určite teda my radi im to odprezentujeme, ale predpokladám, že to by e, sa viazalo na požiadavku tohto ceného výboru. Teraz prejdem k pripomienkám ktoré ste prezentovali vy. E, tri štáty, ako som už spomínal, e, podpísali spoločný list. Máme obrovské množstvo údajov v rámci databáz e, komisie, aj pokiaľ ide o túto skupinu na vysokej úrovni. V rámci nej pôsobí 14 podskupín, kde je zhromaždených veľa lídrov európskych. Všetky veci sú zhromaždené v rámci nejakých databáz generálneho riaditeľstva menovaného, čiže určite máte k tomu prístup. Plne súhlasím e, s pripomienkami, ktoré zazneli v tomto ohľade. A niektoré spoločnosti e, prišli so silnými vyhláseniami v, tejto, v tomto ohľade. Môžem vám poskytnúť prístup k, tomu, k tomuto, ak si želáte. A nakoniec e, pripomienky kolegyne tu po mojej lavici Zaznela otázka, ako do toho zakomponovať regióny. A opäť sa tu vraciame k kľúčovému odporúčaniu. odporúčaniu. Žiadame o to, aby bolo možné kombinovať financie z viacerých zdrojov v rámci jedného projektu. A pokiaľ ide o tie súčasné diskusie s komisárom Hánom, pokiaľ ide o tzv. smart specialization pre regióny, myslím si, že to je jedinečná príležitosť. Oni identifikovali aj tieto kľúčové technológie ako podstatnú oblasť. Ak skombinujeme iniciatívy v rámci štrukturálnych fondov a ak to naviažeme eh, na iniciatívy v rámci niektorých rámcových programov, tak by sme mohli napredovať naozaj veľmi rýchle. Čiže regióny, ktoré identifikujú konkrétne technológie alebo konkrétne sektory, ktoré, to budú, ktoré budú schopné naviazať eh, financovanie v rámci Smart Specialization Initiative a spolu s niektorými iniciatívami pre výskum, myslím si, že to by mohlo veci posunúť rýchle dopredu. Mali by sme umožniť e, viazanie financovania, lebo viete si v súčasnosti predstaviť tie ťažkosti, keď, keď máme teda tie pravidlá, ktoré sa týkajú vynakladania štrukturálnych fondov, keď by sme to mali predkladať niektorým riadiacim orgánom. E, a tie, teda tie výzvy, ktoré prichádzajú zo strany komisie, sú úplne inak naformulované a nie je možné potom viazať tieto prostriedky Čiže nemali by sme požiadať viac peňazí, ale inteligentnejšie s nimi narábať, inteligentnejšie ich kombinovať tak, aby sme sa vedeli pohnúť dopredu. A vaša pripomienka, ktorá sa týkala zapojenia regionov, tá by to mala zabezpečiť. Bohužiaľ, keď sme sa o to pokusili v minulosti v rámci niektorých iniciatív, pripomeniem jednu, e, spolu s Európskym inštitútom pre technológie, chceli sme v rámci toho umožniť regiónom a takisto mestám a teda regionom, aby zohrávali úlohu v rámci týchto projektov a stretli sme sa s obrovskými ťažkosťami v tomto ohľade toto myslím, že je väčšina tých pripomienok, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu. Súhlasím, aj tam sme prišli s odporúčaniami a e, požiadali sme o konkrétne záväzky zo strany priemyslu v prípade, že e, dostanú financovanie, hlavne teda pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest a tak ďalej. Dúfam, že som pokryl niektoré z vašich otázok a ochotne e, to s vami dodiskutujem a kľudne sa na mňa obráťte v prípade, že budete chcieť. Ďakujem ešte raz za túto možnosť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz môžem oznámiť, že prezentácia zajtra bude zaslána všetkých kolegov mailom. Bude to tak k dispozícii a týmto môžem uzavrieť našu schôzu. Zajtra ráno sa vidíme odpočinutí.